Um, Dobré odpoludnie. Dobré odpoludnie. Vítajte na popoludnejšej schôdzi. Začneme prvou výmenou názorov. To sú práva pasažierov na železnici, práva povinnosti. Pán De Jong, je tu spravodajca. Denis, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. A položím aj otázky a dúfam, že sú tu kolegovia a že takto získajú e, prehľad o tom, kde stoja e, tie rôzne skupiny. Je to predsa len podľa mňa dôležitá správa. Je to dôležité pre železničnú dopravu. To sa nás všetkých týka v Európe. Takže v tomto zmysle je to živý spis. Súčasne je to rekaz, to znamená, že to nie je celé nariadenie, ktoré sa prepracuje, len niektoré konkrétne body ale sú tu rôzne body, ktoré idú na rôzne, rôznym smerom a, je tam, a sú tam aj body, o kde by som si rád vypočul, čo si myslia druhé skupiny. E, a okrem toho je veľmi dobre písať správu, s ktorou dokážem žiť, ale by bolo aj dobre, keby sme pre ňu získali čo najväčšiu podporu. takže si chcem vypočuť aj to, čo hovoria druhý. O čo ide e, tu? Poprvé je to ten rozsah tejto, tohto nariadenia, kde komisia ho rozšírila na miestne, cezhraničné a rieši sa tu vnútroštátna doprava a Ide tu o ten regio- o regionálnu dopravu, ktorú by mohli využívať aj občania iných členských štátov. Takže nejde tu o všetky články, ako som povedala, niektoré články, ktoré sa musia prepracovať. A treba sa pozrieť na to, čo je veľmi dôležité tiež. A viem to ešte z tých čias, keď som bol tieňovým pre e, práva cestujúcich v leteckej doprave, aké ťažké je riešiť situácie vyššej moci. A teraz hovoríme o železničnej doprave a o závažných poveternostných situáciách a my v Holandsku s tým máme veľké skúsenosti, keď náhodou troška zasneží na jeseň a ochromí celú celú železničnú dopravu, ale to je force majeure, alebo sú to závažné poveternostné situácie, alebo pred niekoľkými týždňami sme mali snehové výchrice, búrky, ktoré ohrozili dopravu v celej Európe. Aj to sú veci, ktoré si kladie komisia a my by sme vo výbore mali tým uvažovať, ako ďaleko sme ochotní ísť, alebo či pôjdeme až do tak ďaleko, že extrémne poveternostné situácie budú zahrnuté a tak ďalej. Takže e, myslím si, že ak to bude nie dobre upravené, tak advokáti si dobre zarobia. A súčasne chcem povedať, že pri všetkých iných e, druhoch dopravy sa rieši vyššia moc len pri vlakoch to nie je upravené. A možno, že treba dať vlaky ako na osobitné riešenie, osobný bod, potom kompenzácia. Hovoril som aj s organizáciami na ochranu spotrebiteľa, kde sa hovorilo o osobitnej úprave týkajúcej sa rýchlostných vlakov high speed, tam, kde je hodina už veľa, dve hodiny ešte viac. Ak máte dvojhodinové meškanie, dostanete polovicu ceny lístka späť. A ja si myslím, že aj tu by sa mohlo urobiť niečo viac o otázke kompenzácií, alebo aspoň v tom, že by vám dali naspäť ten lístok. A súčasne tam je to aj v právach cestujúcich v leteckej doprave, E, je riešená otázka pomoci, to znamená dobré informácie alebo nejaké náhrady pri mimoriadných meškaniach, najmä večer v noci, napríklad keď v noci vlak mešká, by sa poskytlo náhradné ubytovanie. A vieme aj o situáciách na staniciach, keď nič nie je zabezpečené a ľudia zostanú sedieť na zemi, na stanici a tak ďalej. Ale toto sú veci, ktoré rieši aj komisia. Potom ďalší bod, kde sme dostali veľa pripomienok, je predaj um, nadväznujúcich listkov a ja to poznám. Idete z Holandska do Štrasburgu, idete vlakom do Paríža a potom z Paríža do Štrasburgu. Tiež vlak. Jeden vlak je Thalys, Belgicko, Holandsko, Francúzsko a druhý vlak je SNCF, Francúzsko. A myslím si, že je fajn, keby som si mohol kúpiť na jeden e, e, naraz jeden listok z Holandska do Štrasburgu ale keď si ho kúpim na strane SNCF, e, nie, sa nedozviem, že takto dojdem o viacej peniazy, ako keby som si kúpil dva osobitné lístky. Takže vždy treba potom porovnávať, čo je výhodnejšie, či jeden lístok, či dva. A keď cez francúzsku stránku kúpim lístok paris Strasbourg a prvý vlak má meškanie a tým zmeškám ten napojený vlak, tak by som chcel mať aj určitú úpravu alebo náhradu za ten zmeškaný vlak do Štrasburku. A to určite patrí k tomu, to znamená, že že za jeden listok zaplatíte viac, ako keď kúpite dva sa, samostatné. A potom je otázka, ako sa rieši meškanie a zmeškanie nadvezujúceho vlaku. Kto je za to zodpovedný? Ja dúfam, že sa veľmi rýchlo dohodneme na prílohe. Čítal som ho, veľmi rýchlo som ju čítal. Ale ak by som mal všetky tie informácie si tu musel prečítať a poskytnúť, ktoré sa žiadajú, tam sú stránky za stránkami a pýtal som sa niekoľkých organizácií, ktoré tomu rozumejú, či nemôžeme dosiahnuť nejaký kompromis, Prišiel som aj s niekoľkými návrhmi. Samozrejme, že komisia potrebuje dobré informácie, ale zrejme nie na takej podrobnej úrovni, ako je teraz uvedené v tejto prílohe na tých desiatkách strán. Toľko zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za EPP Rožatún. Nech sa páči, ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že troška meškám, ale naša skupina, ako vidíte, ešte nie je celkom hotová, ale sa k nám pridá. Návrh na smerovanie návrhu komisie tak to celkové smerovanie podporujem ale je dôležité zvýšiť, a to všetci vieme, všetci vieme, že je dôležité zvýšiť podiel železničnej dopravy a síce najmä cezhraničných spojov. A tu by som išiel, išla krok, krok za krokom. A ten najefektívnejší krok by bol asi zlepšenie práv cestujúcich. A plne súhlasím s tým, že by sme sa najprv mali zamerať na jednotnejšie uplatňovanie pravidiel a mali by sme odstrániť výnimky. Mám niekoľko návrhov. Jeden sa týka článku 24. Spravidla informácia a pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím. Neviem, či už Denis o tom hovoril, ale to by malo byť povinné pre všetky železničné služby. Chcela by som vidieť, ako budú nové ustanovenia prepojené s Európskym aktom prístupnosti, ktorý je teraz v trialogu. My musíme zabrániť právnemu zmetku a všetkým neistotám. Taktiež by som rada videla obmedzenie podmienok za ktorých sa poskytuje pomoc postihnutým osobám. Napríklad hovorí, je, musí byť oznámenie 47, 48 hodín dopredu, ak je potrebná pomoc. To sa mi zdá úplne neprimerané. Táto lehota by mala byť pre osoby so zdravotným postihnutím výrazne znížená. Pokiaľ ide o článok 17, a Denis hovoril o tých e, list, vlakových lístkoch cez viaceré krajiny. E, mali by sme skúmať možnosť zvýšenia kompenzácie zo, od, e, zo 60 na 100 alebo, 109, alebo 90 minút a potom tých 25 na náhrada, to sa mi zdá prinízke. A mali by sme naozaj pracovať na tom, aby sme motivovali prevádzkovateľov, aby čo najviac obmedzovali takéto meškania. Teraz článok 5. Samozrejme, je to veľmi dobré. Ja som rada, keď počujem, že chceme zakázať diskrimináciu na základe bydliska alebo štátnej príslušnosti v železničnej doprave. Áno, to je to, čo sa snažíme dosiahnuť v rámci geoblockingového nariadenia. Ale aj tu treba ešte veci zlepšiť. Je dôležité, aby cestujúci mohli využívať karty, ja neviem, študentské, rodinné, seniorské, pri kúpe lístkov cezhranične, bez toho, že by došlo k nejakej diskriminácii na základe štátnej príslušnosti. A ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že sa pýtam, a mám tu aj určité pochybnosti, to, čo sa nazýva v tomto návrhu e, tvrdé poveternostné podmienky, je to skutočne súčasť e, vyššej moci? Ako môžeme takéto závažné poveternostné e, podmienky e, definovať a aká prevencia sa tu dá urobiť. Ja chápem e, tú základnú filozofiu ustanovenia o vyššej moci, ale mala by sa používať čo najmenej a v tomto nariadení by mala byť presnejšie definovaná vyššia moc. Mám ešte dve otázky na komisiu. A síce, Článok 6 tohto nariadenia hovorí, citujem, cestujúci majú nárok na to, aby zobrali so sebou bicykel do vozňa, ale musia na bicykel počas cesty dohliadať a zabezpečiť, že nespôsobí žiadne nepohodlie alebo škoda. Ja veľa cestujem bicyklom a pýtam sa, ako zabezpečiť takýto dohľad cestujúcim. Ako to má v praxi vyzerať? Predsa toto je e, zodpovednosť, ktorú má zdieľa cestujúci a poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby má zabezpečiť, že cestujúci aj ich veci, náležitosti sú bezpečí. A v tom istom článku ďalej čítame, že možno odmietnúť alebo obmedziť prevoz bicyklov z dôvodov bezpečnosti alebo prevádzky a tieto prevádzkové dôvody. Čo to je? To by sa malo predsa tiež vymedziť na čo najúžší rozsah a malo by to byť presnejšie. A potom v článku 10 odsek 5 čítame, znovu citujem, ak niekde nie je e, stroj na kúpu str- e, lístka alebo pokladňa na kúpu lístka, osoby so zníženou e, pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím si môžu kúpiť lístok vo vlaku bez ďalšieho navýšenia ceny, ale ako osoby, ktoré nemajú postihnutie kúpiť tento lístok, ak sa to na železničnej stanici nedá kúpiť, ja neverím v zázraky. Takže ja si myslím, že všetci cestujúci a nielen tí, ktorí sú postihnutí, by mali mať možnosť kúpiť si lístok na, vo vlaku bez nákladov navyše, ak si nemôžu kúpiť tento lístok inak. toľko zatiaľ a ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj Denisovi a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Ďakujem, Ruža, a chcem poprosiť poslancov, aby boli čo najekonomickejší, lebo strácame čas. Teraz nech sa páči, Lucy. Áno, som rada, že sa tu mohol aj spravodajca aj Roža vyjadriť pretože súhlasím s tým všetkým, čo tu doteraz zaznelo. Mene SAD môžeme povedať, že si to považujeme za dôležitý návrh, i keď prichádza pomerne neskoro vo volebnom období. My máme povinnosti voči cestujúcim, aby mali tieto práva a aj podnikatelia potrebujú riešenia, ktoré platia a pomáhajú všetkým. či sa mi aj návrh na rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Áno, je najvyšší čas, aby sme tam mali vnútroštátnu, miestnu, cezhraničnú a tak ďalej e, dopravu, aby sme mali celoeurópsky prístup. A ja som aj vo výbore pre dopravu a toto určite pomôže dôveru, posilniť dôveru cestujúcich a prechod na železnice, ak ľudia sa budú môcť spoliehať na práva, ktoré potrebujú. To je veľmi dôležité. K e, vyššej moci chcem povedať, súhlasím s Denisom, je tu naozaj e, silný argument za to, že v oblasti železnici väčšiu moc nepotrebujeme. A ja som pracovala ako tieňová na právach cestujúcich v leteckej doprave. Prečo je to zaseknuté ale teraz? Lebo bolo mnoho súdnych sporov pre e, práve vyššiu moc a to, čo to znamená v praxi. A samozrejme určite e, ten spôsob, ako beží, funguje železnica iný ako letecká doprava a určite existuje mnoho preventívnych opatrení, ktoré sa dajú prijať. Takže my sme skeptickí voči ustanoveniu o vyššej moci tu pre železničnú dopravu. A noví prevádzkovateľia železníc hovoria jasne, tiež nepotrebujú takéto ustanovenie. Takže potom o niektor- v niektorých ďalších veciach pre nás, pre IMKO je dôležité. Mali sme veľmi dobrý hearing včera v Trán. Mali sme tam niekoľko expertov, cez, asociáciu cestujúcich, regulátora, Polskú štátnu železnicu a ďalších. A myslíme si, že je naozaj dôležité, aby sa otázka predaja lístkov veľmi dobre vyriešila a dôsledne vyriešila a náš výbor to môže pomôcť a myslím si, že aj keď si kúpite dva samostatné lístky, tak existuje gentlemanská dohoda, že sa môžete dostať na príslušný vrah, ak ste zmeškali, ale to treba formalizovať, pretože aj železničné odvetvie môže pomôcť tomu, aby neostali cestujúci stratení Teraz k tým posti- e, zdravotným postihnutiam, tí majú na budúci týždeň vypočutie a bolo by dobre, keby tam vás prišlo čo najviac, ale je rozhodujúce, aby postihnutí nemuseli volať niekoľko týždňov dopredu a niečo si objednať. V Británii majú politiku skús a choď to znamená, že všetky vlaky sú primerane vybavené a pracovníci to dokážu riešiť. Takže cestujúci s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia sa môžu dostať na vlak, tak aby boli tieto cesty čo najjednoduchšie. A taktiež, keď mnoho krajín má teraz stanice, ktoré sú dostupné, nie sú všetky nástupištia dostupné pre takéto osoby. Včera sme o tom hovorili vo výbore pre dopravu a súhlasím s Denisom, že potrebujeme pracovať na tej prílohe, ktorá vyzerá veľmi zložito a komplikovane. A potom sú tu aj právne otázky o presadzovaní v práve, právach spotrebiteľov. Jeden zo základných problémov praxi pri právach cestujúcich je, že ľudia majú dobré práva, ale veľmi ťažko sa vykonávajú a presadzujú. Takže náš výbor má mnoho skúseností s takýmito vecami, ako sú je alternatívne riešenie sporov a podobne a my musíme dať orgánom na vnútroštátnej úrovni primerané právomoci, takže ja priniesť pozmeňujúcimi návrhmi v celej oblasti riešenia sporov, presadzovania sťažnosti. Pokiaľ ide o bicykle, to bolo tiež dobre povedano, povedané a mnohí v našom výbore by si veľmi radi počuli o tom, ako chce, budeme riešiť vlaky vo, e, bicykle vo vlaku, chceme multimodálne riešenie pre naše práva cestujúcich. Mohla by som toho povedať veľmi veľa vzhľadom na časové obmedzenie. By som tu skončila, ale ako som už povedala, podáme skutočne e, primeraný počet pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za ECR pán Sulik. V zásade vítam túto iniciatívu. My sme sa mali snažiť o otváranie európskeho železničného trhu súkromným prepravcom, preto lebo to zvýši služby pre zákazníkov, zniží ceny, to sa už preukázalo mnohokrát. Preto si myslím, je o mnoho, o mnoho dôležitejšie, aby sme sa snažili o odbúranie bariér na prvom mieste a nie za každú cenu o unifikáciu pravidiel. Pravidla môžu byť kľudne aj rôzne, pokiaľ ide rôzne krajiny, rôzne spoločnosti, ale dôležité je odburávať bariéry. To poprvé. Po druhé, vítam presnejšie zadefinovanie ustanovenia o vyššej moci, e, ktoré sa týka prírodných katastrof a, a podobných iných prekážok, ktoré poznáme pod pojmom vis major. Nemyslím si, že treba za všetko trestať prepravcov za problematické považujem rušenie rôznych výnimiek. V zásade je dobre, keď nemáme výnimky, a výnimky, čím menej výnimiek, tým lepšie. Avšak keď už aj nejaké výnimky máme a sú naplánované do roku 2024, tak teraz kvôli nejaké relatívne krátkej dobe ich silomocou rušiť a takto vnášať neistotu do podnikania e, tých spoločností nepovažujem za správne. Sú to konkrétne dva návrhy. Prvým je návrh na zrušenie výnimky pre mestské, prímestské a regionálne spoje, ktoré sú prevádzkované cez hranične, a tá druhá výnimka sú výnimky pre diaľkové vnútroštátne spoje <clears throat> od roku 2020 priložím aj nejaký jeden môj návrh. Bol by som za to, aby sme zrovnoprávnili kombinované lístky s priamými cestovnými lístkami. Nepovažujem správne nutiť rôznych prepravcov predávať priame cestovné lístky, zložené, ktoré sú zložené z viacerých ciest a ktoré by museli prekrývať jediným kontraktom. Toto považujem za zlý spôsob ochrany spotrebiteľa. No, na záver, pochopil som tú výzvu našej pani predsedničky, že netreba dlho rozprávať. E, na záver teda ešte dve krátke poznámky k pánovi predkladateľovi. Ten príklad rotterdam Strasburg že teda jeden spojený tiket je drahší, ako keď si to kúpi pasažier jednotlivo. Tak toto je taký prípad, do ktorého by ani štáty, ani Európska únia nemali, vôbec by nemala zasahovať. No tak je spoločný listok drahší. No a čo? To nie je smrť. Kto chce, komu ide o ušetrenie tých pár e, eur, no tak nech si to kúpi jednotlivo. Nikomu nebránime to kúpiť jednotlivo. Kto si to chce zjednodušiť, kúpi si jeden spoločne, no tak bude to trochu drahšie. Alebo aj nebude, jedno ako, nemiešajme sa do toho. Nechajme to rozhodnúť tie firmy. Úplne na záver, veľmi sa mi pozdávala e, myšlienka od e, pani ZPP, že keď teda budeme mať e, bez príplatku lístky v prípade, že nebolo možné kúpiť na stanici, tak prečo to má platiť iba pre postihnutých? Nech to platí pre všetkých ľudí. Keď raz nebolo možné kúpiť lístok na stanici, no tak nech je možné ho kúpiť vo vlaku. A toto by som považoval za oveľa spravodlivejšie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Thank you very much and then uh, I will speak Ah, Dita, maybe you? Ďakujem. Or do you want me to read it? No, so give the floor to, to Dita. Takže Dita má slovo. Ďakujem pekne. A ďakujem, že ste ma nahradili. V eh, mene tieňového spravodajcu chcem povedať, že podľa neho práve, e, eh, práva spotrebiteľ by mali byť v jadre tohto nariadenia, mali by sme sa zameriavať na harmonizáciu a na e, vysoké minimálne pravidla na európskej úrovni. Chcem vyzvihnúť niekoľko bodov. V prvom rade, pokiaľ ide o definície, mali by sme byť koherentní s inými nariadeniami týkajúcimi sa ľudských e, p, e, práv pasažierov. A Matias by tiež chcel vedieť, e, prečo sa rozdeľuje medzi e, mestskými, prímestskými a regionálnymi e, prostriedkami. Keby komisia mohla toto vysvetliť, prečo sa rozlišuje. A druhá e, vec je force majeure, vis major, malo by to byť tiež v súlade s definíciami, pokiaľ ide napríklad o leteckú mm, prepravu. Matias bol trošku prekvapený dopadovou štúdiou, ktorá uvádza teda zaved, ktorá zavádza force majeure čo by zmenilo teda ochranu spotrebiteľa, zmenila by sa tá suma e, kompenzácií, čo by malo teda dopad na spotrebiteľské práva. Chceme sa na to ešte podrobnejšie pozrieť, ale radi si vypočujeme na stanovisko komisie. Tretia výhrada sa týka prístupnosti. Bez pochyby podporujeme to, aby boli e, stanice a vlaky dostupné pre e, pasažierov s postihnutím, ale samozrejme v prvom rade treba šíriť osvetu o potrebách ľudí s postihnutím, keby sa komisia mohla vyjadriť, že v článku 26b, ktorý presne spadá do definície e, kto všetko spadá do tej definície personálu, ktorý prichádza do kontaktu s verejnosťou. A ešte posledná vec, sa týka lískov, teda cesta ktorú robia viacerí prevádzkovateľi, aby sa mal vnímať ako jedna cesta. Nemal by byť rozdiel medzi tým, či tá cesta je domáca alebo zezhraničná. A ten, kto predáva tento lístok, zodpovedá za e, celú cestu. Spotrebiteľ by mal vždy mať možnosť e, obrátiť sa na toho pôvodného e, prevádzkovateľa a predloží teda pozmeňovací návrh v tejto súvislosti. Matias chce ešte uvieť, že my ako Európsky parlament by sme e, sa mali zameriavať na európsku harmonizáciu pravidel. Kopírujeme, skopírovali by sme najlepšie pravidla zo všetkých členských štátov, by sme mali čo najvyššie minimálne štandardy pre pasažierov v, e, e, železničnej doprave. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Dita, and then for the Greens you have... Ďakujem, Dita, a ešte za zelených. Ďakujem pekne. S mnohými poznámkami už môžeme súhlasiť, je to veľmi dôležitá vec pre zelených, pretože musíme urobiť konkrétne kroky na zvýšenie atraktivity železničnej dopravy pre spotrebiteľov. Myslím si, že my poslanci si uvedomujeme rôzne problémy pri objednávaní si železničných lístokov, najmä v cezhraničných situáciách. A hlavným dôvodom je, že je veľmi ťažké nájsť tú najlasnejšiu cenu alebo dokonca poznať všetky spojenia, ktoré existujú, pretože neexistuje nejaká skutočná výmena údajov medzi mm, prevádzkovateľmi a to samozrejme obmedzuje aj praktickú schopnosť e, e, ponúka takéto e, komunálne lístky. A tieto by mali byť e, ponúkané vždy, keď sa to dá. Mali by sme to teda umožniť, mala by tam byť táto požiadavka a prístup k rezervačnému systému, aby tam bola skutočná e, súťaž, skutočná možnosť, aby si spotrebitelia našli tie najlepšie ponuky. To všetko cez otvorené štandardy, nediskriminačným spôsobom, aby napríklad dostupnosť takýchto systémov bola zabezpečená, ako aj dostupnosť dopravných systémov samotných. Čo sa týka force majeure, sme proti zavedeniu tejto novej výnimky. Máme situáciu, v ktorej Európsky súdny dvor už e, e, rozhodol, že pasažieri majú nárok na kompenzáciu. Ak akceptujeme túto výnimku, tak by sme vlastne znížili existujúce štandardy ochrany spotrebiteľa a Lucy už vysvetlila celkom dobre, že železničná letecká doprava nie sú to isté. Ak teda lietadlo nemôže bezpečne za určitý podmienok lietať, je to dosť odlišné od situácie, kedy vlakové spoločnosti sú zaskočené napríklad e, každoročne v decembri snehom. Takže možnosť zneužívania tejto klauzuly je príliš vysoká. čo sa týka tých kombinovaných lístkov, eh, či tam majú byť, či nemajú byť vyššie ceny za tú istú cestu, zabezpečiť, že lístky sa dajú plne refundovať. Eh, máme určité pochybnosti o ustanoveniach v článku 10.6 navrhovaných. Tam sa hovorí, že v zásade pre oddelené eh, lístky by kompenzácia mohla byť, teda mohlo by sa od nej opustiť, ak je o tom informovaný spotrebiteľ. No a pokiaľ ide o ľudí s postihnutím, súhlasíme s tým, čo povedala Roža Thun. 48 hodinová lehota je dosť smiešná. Napríklad v Holandsku momentálne je to hodina a príklad zo Spojeného kráľovstva je tiež dosť poučný a napokon výkonávanie je dosť dôležité. Ehm, mali by sme teda zvýšiť právomoci tých eh, národných orgánov presadzovania, aby dodrž- eh, sledovali dodržiavanie tohto eh, predpisu. No a potom ešte k tomu harmonogramu. Samozrejme vieme, že je veľmi ťažké hlasovať ešte pred výborom, výborom Trána, ale mali by sme úzko s nimi spolupracovať, aby sme zabezpečili že špecifické body IMCO a body týkajúce sa ochrany spotrebiteľa budú plne zohľadnené. V tomto konaní myslím si, že je tu veľká konvergencia medzi tieňovými spravodajcami, ale ak budeme hlasovať až po výbore TRAN, tak je tu riziko, že špecifické body IMCO nebudú zohľadnené v takej miere, aké by mali byť. Takže týmto by som to uzavrela. Veľmi sa teším na prácu na tomto spise. Ďakujem, Julia. Čo sa týka hlasovaní, my budeme hlasovať tri týždne pred mm, výborom TRAN, takže malo by to byť v poriadku. No a ešte veľmi stručne pani Hilanová. Ďakujem. Stručne chcem ešte raz pripomenúť, že na budúcu stredu o jednej medzi skupina tohto parlamentu pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude organizovať výpočutie, ktoré sa bude priamo venovať čestovaniu na železnici. Chcela by som na to pozvať a súhlasím s tým, čo tu zaznelo, vrátane o tej neprimerane dlhej notifikačnej lehote 48 hodín, pretože tie rozdiely medzi štátmi nie sú v tomto zmysle zdôvodniteľné. Takže toľko je všetko z mojej strany a budúcu stredu sa e, teším na stretnutie s mnohými z vás. Thank you very much and... Ďakujem. A slovo dávam komisii, nech sa páči. Yeah, thank you very much. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za všetky vyjadrenia. S mnohými sme už boli uh, konfrontovaní veľmi stručne. Čo sa týka force majeure, to bol dôsledok Eh, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ako povedala pani Reda. A bola to otázka férovosti, eh, aby všetci mohli mať takúto klauzulu force majeure, ale veľmi obmedzenú, aby tam nebolo príliš veľa prípadov. No a treba to vnímať v kontexte. Sú tam aj rôzne názory medzi zainteresovanými subjektmi, či to je potrebné alebo nie, aké obmedzené by to malo byť, tie kombinované lístky pre nás je potrebné vedieť, že toto nariadenie je vlastne o informovaní pasažierov. Toto nie je miesto, <clears throat> kde sa budú upravovať kombinované lístky. To bude v tomto štvrtom železničnom balíku, tam to bolo rozhodnuté a prenecha sa to trhu, či to budú ponúkať alebo nie. A komisia podá správu v roku 2022 Eh, čo teda chceme my, je, eh, aby tu bol nejaký stimul ponúkať tieto lístky a ak nebude jasné, že o aký, typ, o aký listok ide, tak v každom prípade je to teda kombinovaný a dúfame takto, že budeme stimulovať aspoň eh, teda, aby pasažieri vedeli, čo dostávajú za akú cenu. No a čo sa týka ceny, E, to sa diskutovalo v kontexte delegovaného aktu e, ako základ toho multimodálneho plánovača ciest. V legislatívnom konaní sa to teda upravilo tak, že informácie o údajoch sú k dispozícii, ale povedzme, že nie všetky ceny s tým súvisiace, e, čiže nebola dohoda zájsť až tak ďaleko zatiaľ. Tu v našom nariadení, e, na čo my musíme dbať, je, že aby pasažieri sa mohli rozhodnúť informovane na základe dostatočných informácií. že Máme k tomu aj e, dostupné údaje. Čo sa týka PRM, áno, mohli by sme povedať, že E, lísky na palube budú dostupné pre všetkých, nielen pri tých, ktorí majú zniženú mobilitu. A ak by to bolo možné, áno, vtedy sme si netrúfli to navrhnúť, pretože sme si mysleli, že by to možno zachádzalo priďaleko, ale možno sa to dohodne. Pre nás by to bolo určite v poriadku. Potom ste spomínali otázku bicyklov. Bicykle Prečo e, má pasažier sa o to starať? No pretože máme mnoho vagónov, ktoré nemajú bezpečné miesta pre bicykle, kde by ste ich mohli ako bezpečne uložiť. A e, než... A v tomto nariadení neriešime infraštruktúru, len teda informácie, čiže e, čo sa nás týka, E, jednoducho nie všade sú takéto vagóny k dispozícii a preto máme toto e, pravidlo, povedzme, takto upravené. Možno v budúcnosti by to bolo naozaj lepšie, keby sme mali jasné bezpečné miesta pre bicykle a nikto by tým pádom sa už nemusel o ne starať počas cesty. E, vykonávanie, áno, súhlasíme že je potrebné viac toho presadzovania. Zavedli sme mnoho pravidiel, e, kde sú jasné lehoty pre pasažierov. Je tam viacej zainteresovaných subjektov, na ktorých sa môžu obrátiť. Sú tam jasné lehoty, kto musí kedy ako reagovať. Čo sa týka príloh, e, áno, sú no, možno trošku dlhé, ale určite sa o tom dá diskutovať. E, naše návrhy sú základom na diskusiu. My sme to zozbierali, keď sme hovorili so zainteresovanými, ale možno z prevádzkových dôvodov by bolo aj lepšie, keby to bolo menej podrobné, ale musíme mať istotu, že všetky informácie sú k dispozícii, ktoré potrebujeme na e, presadzovanie monitoring kompenzácie. Áno, 25% je relatívne nízka, nízka hodnota. Takže ak chceme motivovať eh, železničné firmy, eh, aby obmedzili meškania, tak je to na, legislát- na zákonodarcovi, aby sa rozhodol, či e, môžeme ísť ďalej. No, ak niečo potrebujete, ďalšie vysvetlenie k jednotlivým článkom, e, k tejto správe. Nech sa páči, kontaktujte nás, môžeme vám dať informácie písomne alebo aj ústne. Dnes sme nemohli všetko vzhľadom na čas vysvetliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A vidím, že návrh stanoviska bude preberaný 27. februára, takže to je Takže marec to bude. 27. marec. Takže takýto je harmonogram. Denis, neviem, či ešte niečo? Nie? Dobre, super. Ďakujem pekne. Ďakujem komisii za odpoveď. Prajem veľa šťastia Denis so správou. No a teda môžeme pozvať pani komisárku Bienkovskú do sály. Okay, so now that everybody has... Takže, teraz, keď už ste sa všetci dostali, dostavili, dovolte mi, aby som <clears throat> privítala pani komisárku Bienkovskú na našom zasadnutí. Všetkých eh, vás chcem poprosiť o ticho, aby ste sa posadali. Dovolte mi teraz, aby som vás upozornila, že účelom tohto stretnutia je poprvé diskusia o pokroku pracovnom programe komisie, pokiaľ ide o nadchádzajúcu iniciatívu a takisto postup práce na legislatívnych návrhoch, ktoré pred, predložila komisia, neboli prijaté a následne sa chceme rozprávať takisto o prioritách do konca roku 2018 a do konca legislatívneho obdobia takého. Teraz odozdávam slovo pani komisárke Bienkovskej, ale ešte predtým chcem upozorniť na to, že výstup, po vystúpení pani komisárky dôjde k preskúmaniu a my sme trošku sklamaní z toho, že pokiaľ ide o rokovanie nad ďalšou témou, čiže aktivácia plných eh, teda strelných zbraní, sa dostanú dostavia len zastupcovia príslušných riaditeľstiev. Teraz odostávam slovo pani Bienkovskej. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja sa budem snažiť byť čo najstručnejšia, pretože tu máme naozaj obrovský počet tém, ktorým sa chceme venovať. Naposledy som tu vystupovala v apríli minulého roku. Ďakujem za toto pozvanie. Od tej doby sme dosiahli pokrok v práci nad rôznymi textami. Podarilo sa nám dosiahnuť takisto politickú dohodu e, v ohľadom hnojiv. Ten dialog prebehol veľmi dobre. Budem sa snažiť proste čo najstručnejšie vám referovať. Chcem teda privítať e, ten pokrok pri schvaľovaní typu typovom schvalovaní a takisto chceme pripraviť správu z vlastnej iniciatívy k problematike zadávania verejných obstarávaní z ďalších a na základe ďalšej um, iniciatívy nám ide aj o zadávanie elektronických zákazok, tzv. smart zadávanie. Včera to pre vašu informáciu riešil aj ECOFIN. Pre nás je to veľmi dôležitá otázka. My sa snažíme naozaj v praxi zlepšiť tieto záležitosti, ako to prebieha v praxi, takéto zadávanie verejných zákazov, pretože práve eh, keď to nie je správne, tak môžeme eh, na to stratiť. Vynakladáme na to 3 eh, bilióny eur každý rok. My máme správu správu z vlastnej iniciatívy aj k problematike dvojakého, dvojakej kvality tovaru, ak to môžem takto nazvať naše spoločné výskumné centrum sa teraz zaoberá metodikou testovania. Snaží sa zhromažďovať dôkazy o tom, aby táto diskusia bola naozaj podložená. A samozrejme, potrebujeme ešte viacej práce a ja vás budem informovať o postupe. Napríklad, pokiaľ ide o balíček služieb, toto je hlavná téma tohto výboru. Takisto vítam to, že ste prijali správu a takisto aj rokovací poriadok k dvom ďalším dôležitým tématom e, pokiaľ ide o služby a takisto o certifikácie regulovaných e, profesí. E, trialog k týmto témam už začal a dúfam, že sa to podarí rýchlo doriešiť. Dovolte mi teda upozorniť, že to, čo sme odprezentovali ako balík služieb, to bol naozaj integrovaný balíček opatrení. Ak nepríjmeme celý balíček, ale to rozriedíme na jednotlivé prvky, tak potom samozrejme tiež tým zmaríme celkový účinok tohto. Čiže aj v eh, oblasti musíme dosiahnuť nejaký pokrok. Je jasné, že to bude ešte predmetom diskusie, ale opäť chcem zabezpečiť to, aby som vám odprezentoval môj názor k tejto iniciatíve. Je to naozaj symbolická iniciatíva, ktorá umožní ponúkať poskytovanie služieb po celej Európskej únii, pričom tu budú existovať potrebné bezpečnostné záruky. To je niečo, čo priamo pomôže našim podnikom a hlavne tým malým podnikom. Uh, áno, ale uvedomujem si, že máte obavy, uvedomujem si obavy niektorých členských štátov, Žiadne nie, nie, hovorí pani komisárka, hlavne nie teraz. Pokiaľ ide o obevy niektorých štátov, ja tu vítam príspevky všetkých vás, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu kvality návrhu, ale musíme dospieť najprv k tomu istému pochopeniu týchto návrhov. Niektoré zainteresované skupiny majú také obavy, že tak bude, inak chcú byť ambicioznejšie, ako nám umožňuje vôbec náš návrh, aby sme sa snažili nájsť tú vhodnú rovnováhu v tomto texte. Budem úprimná. Pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že počas tohto mandátu by nedošlo k posilneniu eh, našej servisnej ekonomiky, ekonomiky služieb. Už som to hovorila viackrát aj predtým, že tento návrh nezavádza v, každom, v žiadnom prípade princíp krajiny pôvodu. A tá hostiteľská krajina si nechá tie isté práva a nároky, ako má aj teraz, v súčasnosti. Čiže hostiteľská krajina nebude mať všetky právomoci i kart, nebude mať eh, negatívny dopad na vysielaných pracovníkov alebo na profesné kvalifikácie. Opäť to je niečo, čo sa častokrát eh, objavuje v tlači, ale to vôbec nie je pravda. A ak chcete ešte ďalšie vyjasnenie týchto bodov, tak vám môžeme pomôcť v tom objasnení tohto textu alebo v tom, aby tento návrh bol vyváženejší, ale prosím vás, nezablokujte ho. pretože tým zhoršíte iba podnikateľské prostredie, v ktorom musia títo naši operátori podnikať, aby vy ste na jednej strane tlačili, aby sme mali ambiciózny balíček k službám, na druhej strane odmietate túto časť balíčka a to je pre mňa nepriateľné. IKART prispieje hlavne malým a stredným podnikom, ktoré budú schopné následne lepšie konkurovať na jednotnom trhu. Takže chcem na vás apelovať, aby sme sa dohodli. Aby sme dospeli k nejakému inteligentnému kompromisu. A ja osobne spoločne so svojím sekretariatom robím všetko preto, aby sme k takémuto kompromisu dospeli. A opäť na vás sa obraciam a apelujem. Nestačí teda len hovoriť o dôležitosti toho jednotného trhu, ale toto je balíček, ktorý sa ho priamo dotýka, takže by sme mali dospieť ku kompromisu, akákoľvek iná varianta predstavuje absolútne zlyhanie. Ďalší bod. Informačný nástroj k jednotnému trhu. Uvedomujem si, aké citli, aké citlivá téma to je, pokiaľ ide o citlivosť údajov a rozsah pôsobnosti, sankcie. My sme pripravení toto všetko ešte vyjasniť, ale opätovne vo všeobecnosti nemôžeme pochybovať o tom, že tento návrh je prospešný hlavne pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ale takisto priamo aj pre slovenských, eh, pardon, európskych občanov. Nejde len o nejaké rutinné dotazníky, eh, tam sú presne formulované otázky, ktoré nám, dúfam, pomôžu pochopiť obavy z fungovania jednotného trhu. My sme teda presvedčení o hodnosti právneho základu, tak ako sme to už vyjadrili v tom príslušnom liste. A tiež sa môžete spoľahnúť na moju spoluprácu a pomoc v tomto kontexte. To platí tiež pre náš návrh k digitálnej jednotnej bráne. A ja dúfam, že naši občania vďaka tomu budú mať oveľa lepšie informácie o svojich právach a elektronických postupoch. Teraz pokiaľ ide o balík ku tovaru. Ako dobre viete, tento rok oslavujeme 25 rokov fungovania jednotného trhu. Jednotný trh v oblasti tovaru už má oveľa väčší úspech za sebou ako jednotný trh v oblasti služieb. Ale všade sa nájdu nejaké nedostatky a my by sme chceli sa teraz na ne zamerať. Poprvé, pri produktoch, kde máme harmonizované pravidlo, nemáme dosť informácií a tam, kde nie sú harmonizované pravidlá, to je problém v tom, že malé stredné podniky majú problém s prístupom na trh vo všetkých členských štátoch. To znamená, že e, to vzájomné uznávanie vôbec nie je aplikované. Náš balíček rieši podstate všetky tieto problémy. V praxi to vyzerá tak, že podniky, ktoré chcú predávať tovar v inom členskom štáte, tak musia platiť od nejaké dane. Naviac prípadne vyhovieť určitým regulačným požiadavkám. My chceme navrhovať práve že dobrovoľné prehlásenie, že tento tovar plní všetky relevantné podmienky a požiadavky. Po druhé, na báze eh, Solvitu bude fungovať eh, systém rýchleho riešenia sporov, pokiaľ ide o dozor nad trhom. Máme tu asi 7 nariadení, ktoré fungujú na európskej úrovni a je to teda eh, veľmi rozmanitá od elektronického tovaru až po mm, zloženie farieb. V každom prípade potrebujeme sa spolahnú na to, že tieto pravidlá sú aplikované a že sú aplikované konzistentne. Samozrejme, že to je práca orgánov pre uh, dozor nad trhom, a to v každom členskom štáte. A, ale od tých istých orgánov sa dozvedame, že je tu veľký počet prípadov, kedy tieto pravidla nie sú dodržiavané. Až 85 v niektorých prípadoch. Na pardon, 58 opravuje sa. My tu chceme vytvoriť striktný rámec pre kontroly, ktoré nie nielen k lepšiemu dodržiavaniu tejto legislatívy, ale tiež k zlepší situáciu na trhu. Niektoré podniky nechcú škodiť, ale nepoznajú pravidlá, takže tým pomôže, keď budú tie pravidlá jasné. Po druhé, orgány pred dozor nad trhom budú vybavené tým pádom lepšími nástrojmi, ktoré sú aktuálne, modernizované a ktoré umožňujú lepšie realizovať prácu. Toto je v prípade napríklad online predaja, pretože neustále ich, e, jeho objem narastá. A v týchto prípadoch bude existovať konkrétna osoba v rámci Európskej únie, ktorá bude zodpovedná za informácie o zhode produktov. Po tretie, výrobcovia budú mať takisto niekoho v Európskej unii na koho sa budú môcť obratiť. To platí aj pre orgány, pre dozor nad trhom. A po štvrté, bude dochádzať väčšej miere z koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi. V tejto chvíli v Európskej únie funguje viac ako 500 rôznych úradov pre dozor nad trhom a teraz vytvoríme oveľa väčšiu motiváciu pre ich vzájomnú spoluprácu. A tiež nastavíme priority pre ich prácu. K tomu zase zasadne tá expertná skupina 5. marca. A nakoniec, pokiaľ ide o Made In, ja viem, aké veľmi dôležité je to pre vás, táto téma, aspoň pre niektorých z vás. A ako si iste pamätáte, ja som vždy bola pripravená na to, aby sme odprezentovali rôzne argumenty a podporujem aj tých z vás, ktorí chceli mať Made in, ale nebolo to možné. Nepodarilo sa to presadiť na rade. Je treba povedať, že tento balíček služieb nenahradzuje. Tento návrh z roku 2013, toto je úplne iný balíček. Ten predchádzajúci vlastne ešte stále je na stole a úrady teda a existujú dva protichodné postoje s tým výsledkom, ktorý poznáme. Ja môžem len zopakovať to, čo som už povedala. A to, že som pripravená vytvoriť priestor pre diskusiu, preto aby sme dosiahli kompromis, pokiaľ niektorá zo stran bude pripravená ustúpiť tejto veci. A tiež som pripravená podporiť akékoľvek inovácie v tejto oblasti. Ale, čo je mimoriadne dôležité, je to, že tá problematika Made in by nemala zablokovať tú ďalšiu prácu na tomto veľmi dôležitom balíčku. Musíme nájsť riešenie na pôde rady, ktoré doposiaľ nebolo nájdené. A ešte pokiaľ ide o tie inovácie IPR, pre nás je to veľmi dôležité. V novembri sme predložili balíček IP, predovšetkým pokiaľ ide o konkrétne pokyny k IBR RD, aby táto smernica mohla byť implementovaná na území celej Európskej únie rovnakým spôsobom a naše hodnotenie smernice IPRD nám ukázalo, že ten text je v poriadku ale interpretovaný je rôzne, čiže je potrebné vydať k tomu dodatočné hlavné pokyny. Takisto sme vydali vyhlásenie k základným patentom Stank Essential Payments. To znie možno príliš technické, ale je to veľmi dôležité, pretože ropa sa môže stať takým nejakým globálnym špičkovým hráčom v problematike 5G a internetu veci A pokiaľ táto problematika nebude nastavená správne, tak nám vlastne ujde vlak, pokiaľ ide o tie globálne inovácie. Nakoniec, tu máme ešte veľmi konkrétny prípad z farmaceutického sektoru, čiže to, akú úlohu zohrávajú generické lieky z Európskej únie na globálnom trhu. My sme k tomu vyhlásili stratégiu a tam sme oznámili, že uvažujeme o vydávaní dodatočného ochranného eh, certifikátu SPC, aby európske generické liečiva a ich výrobcovia vstupovali do hospodárskej súťaže na tej istej úrovni ako neeurópsky výrobcovia. A že by mali teda prístup k exportným vývozným trhom. Týmto neznižujeme vôbec úroveň IP ochrany v Európe, to v žiadnom prípade nie. A takisto k tomu nebud, nedôjde. Ale teraz tu máme ešte to prvé, zvažujeme dopad tejto iniciatívy na celý sektor a zatiaľ sme nedospeli k žiadnemu rozhodnutiu. Takéto naše rozhodnutie totiž to musí byť veľmi dobre zdôvodnené, opodstatnené. To vezme všetko, čo riešime Samozrejme, môžem tiež povedať pár slov k tretiemu balíčku mobility, ale možno by bolo dobre, keby sme najprv zahájili diskusiu. Pretože máme pred sebou ešte stále veľmi veľa práce, komisia má pred sebou ešte 20 mesiacov práce a parlament v tomto zložení takisto, takže je dôležité, aby sme dosiahli pokrok u tých najdôležitejších balíčkov. Ďakujem pani komisárka za tieto podrobné informácie, aktualizáciu vedomostí. Máme ešte veľa vecí, čo musím spraviť do konca volebného obdobia. Začali by sme s prvým kolom otázok od koordinátorov skupín a potom by sme pokračovali otázkami ostatných poslancov. Najprv Andrea Švab za e nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milá komisárka. Je potešením, že ste znovu v IMKO po niekoľkých mesiacoch, ako ste už povedali. Pracujeme na mnohých nových návrhoch a sme pomerne úspešní. Myslím si, že ten návrh o proporcionalite, kde ja som spravodajca, je už blízko pri uzatvorení pretože aj rada nám chcela veľmi pomôcť, takže nebudem veľa o tom hovoriť. Chcem len spomenúť jedna, jednu vec, o ktorej ste nehovorili, a to je balíček o obrane, ktorý je mimoriadne dôležitý nielen pre európsku bezpečnosť, ale aj pre jednotný trh, lebo iste viete, že sme na tom pracovali už dlho, ešte predtým, ako ste vy nastúpili do funkcie a vždy sme sa sťažovali na to, že v obrane je stále veľmi ťažko sa spoliehať na európske normy, presvedčiť členské štáty, že to už nie je len otázka národnej bezpečnosti, ale že zlepšíme naše kapacity len vtedy, ak to budeme robiť spolu, e, bez ohľadu na to, odkiaľ je tento výrobok. Takže aké máte vy skúsenosti po prezentácii balíka o obrane, aby sme lepšie vedeli, ako by mohol fungovať vnútorný trh pre obranné prvky lepšie? Ďakujem Andreas za SAD, Nikola Zanty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať pani komisárke za to, že sem prišla. Balíček, balík o službách už bol predstavený, ste už predstavili. A pokiaľ ide o túto celú problematiku, tak si myslím, že sme na dobrej ceste. Ja by som chcel hovoriť najmä o notifikácii. Tam sme naozaj dobre pohli vecami. Je tu však aj situácia niektorých bodov, kde sa nám text komisie nepočíta. Pokiaľ ide o e-kartu, aj tu budeme bojovať a odmietať túto záležitosť. Vie to, viete, už sa to prebralo na úrovni troch výborov a my ako politická skupina si myslíme, že je to nebezpečné. Zlý návrh a dokonca určitá symbolika, ale my nepotrebujeme symboliku, my potrebujeme užitočné návrhy takže nie je to užitočný návrh. My si dokonca myslíme, že je tam určitý potenciál škodlivosti. A musím povedať, že súčasný balík je veľmi zaujímavý. Je to tá otázka vzájomného uznávania, to je veľmi dobré. A potom je tu ďalší aspekt, ktorý je dôležitý, a to je dohľad nad trhom. Myslíme si, že to bude dobrý balíček, ktorý by sme mohli podporiť. Možno, že sú niektoré aspekty, ktoré by sa mohli zlepšiť, najmä v oblasti dohľadu nad jednotným trhom Európskej únie. Tu vidíme určité slabé miesta z hľadiska boja proti podvodom a falšovaniu. A to najmä pokiaľ ide o výrobky ktoré dorazia na územie EÚ a nezodpovedajú našim požiadavkom. Takže návrh je dobrý a myslím si, že je v ňom veľa pozitívnych bodov. Z tohto pohľadu sme na strane komisie a dúfame, že aj členské štáty sa presvedčia a budú presvedčené, že je tu lepšie mať spoluprácu v oblasti dohľadu nad trhom. A potom ešte posledný bod – to je bod, ktorý je veľmi problematický. V tomto výbore sme uvažovali o odmietnutí ekariet, ale súčasne sú tu požiadavky, ktoré s tým súvisia, takže to budeme ešte musieť vyriešiť v našom výbore, výbore pokiaľ ide o túto elektronickú kartu. A myslím si, že aj právny odbor parlamentu by sa mohol k tomu vyjadriť. V každom prípade je tu mnoho vecí, ktoré by sa dali ešte zlepšiť. A aby sme sa dopracovali ku konkrétnejšiemu návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Čakáme ešte na ECR, ten Daltona, ale zatiaľ dám slovo Dite Charanzovej za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, ďakujem pani komisárka, že ste prišli. Máte naozaj obrovskú porciu na tanieri a čas sa kráti. Želala by som si, keby som sa mohla zamerať na budúcnosť, ale žiaľ musím ísť aj do minulosti, ako správne spomenula naša predsednička budeme mať e, legislatívu o preskúmovaní po tomto bode a povedali nám, že to bude len e, námestník vedúceho skupiny. Mám technické otázky aj pre neho, ale sú tu aj politické otázky, kde by som si rada vypočula vaše politické názory. Hovorím o smernici o strelných zbraniach. Ako viete, pred rokom komisia pretlačila novú smernicu o strelných zbraniach a v tom čase boli rôzne názory, na to, či je to dobré alebo zle pre Európu. Tento parlament si 100% jednomyselne myslel, že ak musíme niečo prijať, tak sú to nové deaktivačné pravidlá. A komisia nám slúbila na, počas plenárky, že nové pravidlá, nové nariadenie bude prijaté v máji 2017. Takže ešte len pred koncom roka len pred koncom roka sa podarilo dokončiť prácu na tomto nariadení a stále nie je účinná. Mohli by ste odôvodniť ten, toto meškanie? A moja druhá otázka sa viac týka obsahu. Zdá sa, že je tu obrovské nepochopenie medzi právnym odborom parlamentu a tým, ako si e, komisia vyklada ustanovenia smernice. Mohli by ste nám jasne povedať, ako sa majú posudzovať deaktivované zbranie, ak už boli deaktivované podľa vnútroštátnych predpisov pred e, aprílom 2016, potom po apríli 2016 podľa súčasného vykonávacieho nariadenia a aký budú mať štatút, keď nadobudne účinnosť nové vykonávacie nariadenie, to nie sú technické otázky, myslím si, že sú veľmi dôležité a našim spoločným cieľom tu je posilniť bezpečnosť v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem Dita a za Guaj, Denis de Jong. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka za to, že ste sem prišli. Budem relatívne stručný a v prvom rade chcem povedať, že vo všeobecnosti Mám pozitívny prístup k vnútornému trhu. Nedávno sme hovorili o rekaste práv cestujúcich v oblasti železničnej dopravy a príslušného nariadenia, takže určite budeme podporovať tento návrh s pozmenujúcimi návrhmi a podobne. To, čo nás znepokojuje, keď ide o balík služieb, tak je to to, že vždy tu boli dva problémy, povedzme, v spoločnosti pri službách. A síce jedno bolo, o tom sme nehovorili, a myslím si, že to nie je ani súčasť tejto diskusie, ale keď ide o služby všeobecného ekonomického záujmu, tak to vytvára nielen slobodu, ale prináša to aj veľká byrokracie kontrolných systémov. A nikdy som nevidel, žiadne posúdenie vplyvu alebo nejaké posúdenie komisie. Ak si pozrieme všetky služby, ktoré sú súčasťou trhu, tak či onak, tak čo boli výhody a čo boli náklady z hľadiska byrokracie? Keby bolo možné z toho niečo získať, tak už by to odstránilo určité obavy. Ďalšie obavy súvisia a týkajú sa samo, e, za, samostatne zárobkovo činných osôb a ľudí, ktoré oni zamestnávajú. Ak si zoberieme tie zneužitia, ktoré by mohli realizovať niektoré firmy a etablovať sa v uh, lacných častiach Európskej únie a pracovať odtiaľ a potom povedať, že sú uh, samostatné zárobkovo činní, tak si myslím, že to vytvára určitú e, úzkosť, ako takýto trh ovplyvní trh práce. Takže spoločnosť má veľké obavy a sú tu aj problémy, ktoré sa týkajú návrhom e-karty, ako aj toho, že neriešime napríklad také veci ako crowdsourcing, ktoré môže byť celosvetové, ak nesúvisí alebo nie naviazané na miesto. Takže je tu niekoľko víziev, na ktoré by sme nemali zabúdať, keď hovoríme o službách na vnútornom trhu a e-karta a MSP tak oni tiež prišli aj ku mne do kancelárie a povedali im, že sa im e-karta nepáči, že to nevidia ako riešenie. Vy hovoríte, že pre nich je to potenciál, oni to vidia ako problém, pretože nemali istotu, že e, ako to bude a ako sa to bude vykonávať a času na preskúmanie je málo. A to isté platí aj pre informačný nástroj v jednotnom trhu. MSP chodia za mnou, nie extrémisti. A najmä MSP mi hovoria, že sa im nepáči ten návrh. Myslia si, že to nebude fungovať a vyplýva to čiastočne aj z právneho základu. Takže máme aj v tom balíku o službách niekoľko vecí, ktoré vyvolávajú obavy a týka sa to najmä MSP. Ďakujem veľmi pekne, Julia Reda za zelených. Ďakujem, teším sa, že ste tu medzi nami znovu, pani komisárka. Ja sa nebudem zaoberať e-kartou, moji kolegovia si myslím, to už veľmi dobre povedali, čo e, nás trápi a my sa k tomu len pripájame. Ja sa chcem spýtať ale na dve veci, o ktorých sa zatiaľ nehovorilo. Vítame tento balík z minulého roka a úplne súhlasíme, že SPC výrobné vzdania sa nie sú so správnou cestou Farmaceutické firmy musia dokázať vyrábať generika, pretože sú dôležité pre záchranu životov a taktiež je to dôležité preto, aby európske podniky mohli súťažiť na rovnakom základe a CEPS nemajú vytvárať bariéry pre vstup nových podnikov a oblasť technológie je mimoriadne dôležitá. Chcem sa ešte spýtať na ďalšiu oblasť IPR, pretože jeden z našich kolegov SAD v pondelok Mady prezentovala štúdiu v Európskom parlamente o patentových právach, pravidlách. To je niečo, čo poznáme z USA, kde firmy, ktoré nie sú samé vynálezcovia, si strategicky kupujú patenty na účely súdnych sporov, najmä proti MSP, a niekedy využívajú na to na to patenty, ktoré vôbec nemali byť možno udelené, pretože ochraňujú veľmi triviálne veci. A mňa by zaujímalo, či komisia zdieľa tento jav, alebo či dochádza k nárastu tohto javu v EÚ a či sú tu nejaké ďalšie opatrenia alebo kroky. Potom je tu zákon, ktorý už schválil tento parlament dávno, to je smernica o radiovybavení. My sme to schválili v roku 2014 a parlament tedy veľmi jasne povedal, že očakávame univerzálne eh, nú sadzbu pre všetky mobilné telefóny a komisia to mala len implementovať a nie rozhodnúť o tom, či je to dobrý nápad. Čakáme stále ešte na túto implementáciu a myslím si, že tu je slonom v porcelánovom obchode jedna firma, ktorá nechce splniť tieto požiadavky a to je Apple. Videli sme, že napríklad komisárka Vestega sa nebojí Apple a dúfame, že ani vy sa nebudete bať Apple a urobíte potrebné kroky na to, aby sa táto časť smernice o radiovybavení e, implementovala. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bolo to prvé kolo Takže to boli koordinátori. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo k obrane. Ak to správne chápem, tak ste chceli počuť o porušeniach v obrane. Európsky parlament veľmi tlačil už dlho na to, aby sme mali rovnaké pravidlá pre verejné obstarávanie v obrane aby to platilo pre nich ako aj pre ostatných. A ja súhlasím s dialogom s členskými štátmi a skrátim to. Niektorí z nich neodpovedali na moje otázky, takže som začala konania pre porušenie proti piatim členským štátom Polsko, tam bolo určite Taliansko, Portugalsko, Holandsko a Dánsko. Takže 5 konaní pre porušenie. To doplňa to, čo robíme v oblasti Európskeho fondu pre obranu a chceme, aby náš sektor viac v Európe bol kooperatívnejší a konkurencieschopnejší voči vonkajšiemu svetu. Tieto konania pre porušenia prebiehajú a ja prídem s novými informáciami. Neviem, či to bola vaša otázka. Potom Ekarta. Môžem reagovať na, na všetkých vás, ktorí ste o tom hovorili. Pán Danty povedal, že Ekarta je nebezpečná. Záleží na tom, čo považujete za nebezpečné, aké, as, akých aspektoch hovoríte. Ale všeobecne, keď ja hovorím s firmami, a samozrejme hovoríme s inými firmami, inými združeniami, ale všeobecne v Európe, keď s nimi hovorím, tak naozaj sú veľmi za tú e-kartu. Je to niečo, čo vnímajú ako príležitosť pre seba, ako uľahčenie celého procesu. Ja nechcem hovoriť o tých rôznych technických otázkach, ale pre mňa, veľmi jednoducho povedané, malá firma, ktorá stojí pred celou, celým múrom prekážok a nepochopiteľných postupov a rôznych dokumentov z hostiteľského členského štátu, kde chce poskytovať cezhraničné služby, bude v oveľa jednoduchšej situácii, pretože bude pracovať s vlastnou administratívou. Ja priznávam, že je to malý, malá záťaž na štátnu správu, ale súčasne to núti štátne správy spolupracovať Núti to štátnu správu hostiteľského a jeho vysielajúcej krajiny spolupracovať a firma rieši všetko v materčine, tak my keď sme to počítali, tak to naozaj zníži čas potrebný na to, aby sa mohlo začať poskytovanie služieb v druhom členskom štáte a súčasne to aj uľahčí celý proces. Ak máte akékoľvek otázky, okrem krajiny pôvodu, čo nie je pravda. A ďalšia záťaž pre firmy, to tiež nie je pravda. Ak máte podrobné otázky k e-karty, tak som pripravená na ne odpovedať. Naozaj chcem nájsť riešenie, ktoré bude dobre pre oboch, ale prosím, nezamietnite to, a nevytvárajte si názory, ktoré vychádzajú zo nesprávneho výkladu, pretože všetko, čo hovoríte, nie je to, čo je v ekarte, čo je v obsahu návrhu. To tam nie je. Má to byť napomáhanie malým firmám, tým, ktoré nemajú veľké právne odbory. Pre nich to je. Takže prosím, len sa na nás obrate, položte nám otázku, my na to odpovieme, ak máte otázky okrem krajiny pôvodu, čo nie je pravda. Sme otvorení, ale nezamietnite to teraz. Je to veľmi dôležitá súčasť nášho balíka. Bez toho niektorí povedia, že je to priambiciozne alebo niehodná diskusia. Iné členské štáty a iné firmy iní aktéri zainteresované strany povedali, že to nie je dostatočne ambiciozne. Takže musíme nájsť riešenie, lebo bez tohoto zostaneme pri e, teste proporcionality a notifikáciách, ale to nie je jadro návrhu, takže prosím, položte nám otázky a odpovieme, ale nepovedzte hneď od začiatku, nie, zamietneme návrh, pretože takto by to nemalo byť. Chcem to zopakovať a po tomto legislatívnom období už nebudeme mať právo povedať, že sme urobili niečo pre jednotný trh. Ak tento návrh nebudeme správne riešiť, tak ako sa to má robiť a rýchlo, Pán Danty, ďakujem vám za vašu podporu a za Slovák Smet a balíku o tovaroch. Áno, tomu sa veľmi tešíme. Strelné zbranie, prvom rade chcem povedať, že komisia tu nemeška s predložením návrhu. My navrhujeme nové kritéria pre deaktiváciu v apríli 2017. Bolo to o mesiac skôr ako Leota. To sme predložili vtedy členským štátom a potom členské štáty potrebovali toľkoto času na diskusiu. V novembri 2017 dospeli k dohode a teraz je to u vás. Naozaj, ja som takmer, nie, ja som vždy, ja vždy pracujem na čas, takže nie je pravda, že sme to nepredložili tak, ako bolo dohodnuté. Potom ešte tá otázka k derivácii strelných zbraní. Poprvé, potrebujeme o opakovanej deaktivácii, pretože to je právny záväzok. To je ten právny záväzok, ako sa pamätáte. Členské štáty a Európsky parlament po diskusii o deaktivácii nás požiadal pripraviť iné pravidlá, pretože to nebolo dobré. A my to robíme len teraz, ale právna situácia je taká, aká je. Strelné zbraní, ktoré boli raz deaktiva, ktoré boli už deaktivované, musia byť znovu deaktivované, ak sa uvedú na trh. To je zákon, to je právna povinnosť, zákonná povinnosť, to sme si nevymysleli a e, o čom by sme mohli hovoriť. Pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, Common Charger, to je to, čo predložilo priemyselné odvetvie, to nie je uspokojivé. My uvažujeme o inej možnosti konať a Chceli by sme prísť aj s legislatívnou iniciatívou. Toľko môžem zatiaľ povedať k, tom, k tomuto. CPIS, pokiaľ ide, tak tu vidíme negatívnu úlohu patentov v komunikácii CP. Tento jav rastie, ale Zatiaľ to stále je také obmedzené a veľmi pozorne to sledujeme. Čo sa týka no, e-karty a pracovného trhu, teda trhu práce. No, povedala by som to takto. Služby predstavujú dve tretiny ekonomiky EÚ, jednotný trh v oblasti služieb sa ešte nerozvinul a je tu veľká oblasť nevyužitého potenciálu, takže preto sme navrhli zlepšenie jeho fungovania. A táto komisia v tejto iniciatíve preukazuje, že si uvedomuje sociálny dopad a náš návrh e, sa predkladá teda v, tejto, e, v tomto kontexte, že nie je tam kolízia so vysielaním pracovníkov, so sociálnymi pravidlami. Je tam ďalšia úroveň preverovania firiem, ehm, elektronická možnosť preverovania vďaka tej e-karte. Ďakujem. Dobre, ja teraz v krátkosti sa ujmem vedenia schôdze. Dávam slovo kolegom ako prvá dávam slovo sebe. No a máme tu už pani predsedničku. Dobre, prepašte, komisia hovorila kratšie, než som ja e, predpokladala. Dobre, a Anna Maria dáva si sama slovo. Nech sa páči. Takže ďakujem pani komisárka, že ste sem prišli. Ďakujem za vaše nasadenie sa za dokončenie jednotného druhu. Ja sa chcem vyjadriť e, k jednotnému druhu so službami, pretože vidím, že jednoducho jedna z požiadaviek zo zmluvy nie je splnená tak, ako by mala byť. Parlament sa sústreduje teraz na ten sociálny pilier, všetky štúdie, štatistiky hovoria, že eh, pracovné miesta v Európe, potenciál pracovných miest v Európe je v sektore služieb. A presne o to mi ide. Nie, že by som ja nejak veľmi sa upínala na tú e-kartu alebo niečo také, ale každý, kto je proti tej e-karte z akýchkoľvek dôvodov. My sme naozaj tam vďaka spravodajcovi odvedli obrovský kus práce, aby sme vyjasnili ten návrh komisie a ja som vám chcela poďakovať za vašu otvorenosť, že ste s nami na tom pracovali, aby sme našli riešenie. Myslím si, že teraz ten text, ktorý tu máme, je lepší a naozaj e, rieši mnohé obavy, ktoré zazneli aj zo strany podnikateľských kruhov, lebo mm, im to nebolo jasné, nie preto, že by boli proti tomu. A to je dosť dôležité rozlišovať, že jasnosť často, alebo nedostatok jasnosti je často vlastne ten dôvod, prečo ľudia nechápu texty Európskej komisie a potom im, ich to brzdí v rozvoji. No a potom nechcú vidieť tie prínosy. Myslím, že sme zvýšili pridanú hodnotu tou prácou v parlamente, takže čo som chcela ja povedať? Ehm, máme vlastne rok a dva mesiace do konca mandátu. Mali by sme urobiť naozaj všetko, čo je v našich silách. Našu zodpovednosť ako poslancov vidím v tom, že sa musíme pokúsiť spolu s komisiou e, zlepšiť návrhy, aby sme tam pridali hodnotu, aby sme dali nejaké výhody našim občanom. Preto prosím všetkých, aby upustili od tej ideologickej vojny, aby nehovorili, že je to nebezpečné, rizikové, bez toho, aby povedali, kde konkrétne je to nebezpečenstvo, pretože eh, je to inak prázdne slovo. Aké nebezpečenstvo? Jediné nebezpečenstvo je, že sa eh, trh so službami otvorí pretože e, tu máme dočinia s protekcionizmom. Riziko, e, ak je, že nie sme dostatočne protekcionistickí, tak ja veľmi rada sa do toho nebezpečenstva pustím, lebo ja som proti e, protekcionizmu. Takže povedzte nám v nadchádzajúcom roku a dvoch mesiacoch, že čo parlament dá občanom Európy, aby otvoril trh so službami a aby implementoval smernicu o službách. Čiže aby aby e, vznikli pracovné miesta bez vynaloženia prostriedkov. To je otázka e-karty. Všetko ostatné je veľká demonizácia niečoho, čo je v zásade veľmi malý krok. Je to nesmierne maličký krok proti byrokracii, za zjednodušenie a za odbúranie e, byrokracie pre malé podniky. Takže dajte nám odpoveď, že čo, čo tým občanom dáme keďže komisia za jeden jediný rok to nezvládne. Počuli sme všetko to, čo nám budete predkladať, to je super, ale nič iné tu nie je, pokiaľ ide o ten jednotný trh so službami. Takže zoberiete na seba tú zodpovednosť, že jednoducho poviete nie, po 20 rokoch nebude sa sa, e, smernica o službách pre Európu, ale áno, sociálnemu pilieru a vynakladnému prostriedku. Toto je tá debata o e-karte, to je politická otázka. A zatiaľ som teda nedostala odpoveď od kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Anna Maria? A... Slovo sa pani Pozon. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Uh, dear Commissioner... Ďakujem pani predsednička, vážená pani komisárka, ďakujem, že ste prišli, že ste tu dnes medzi nami. Uh, musím povedať, že vítam tento balík, pretože je veľmi dôležitý pre fungovanie e, jednotného trhu. A chcem využiť túto príležitosť a vašu prítomnosť, aby som vám položila veľmi dôležitú otázku pre jednu veľkú časť Európskej únie. Vaša kolegyňa, pani kolegyňa Jourová, mm, oznámila legislatívny návrh v apríli na zlepšenie riešenie neferových podnikateľských e, obchodných praktík. Takisto slúbila, že zakomponuje tému dvojitej kvality do toho návrhu. Navrhla e, dať na čierny zoznam tých, ktorí predávajú nízko kvalitné e, produkty v rovnakom e, balíku, rovnakej značky e, za možno rovnaké ceny alebo vyššie. Čiže pred pár týždňami slúbila, že e, upraví prílohu smernice o neferových obchodných praktikách, aby bola zakázaná dvojitá kvalita. A legislatívny návrh podporuje aj BEUK. Ja osobne som e, urobila s chorvátskou potravinovou agentúrou štúdiu, ktorá ukázala, že zdanlivo tie isté produkty na chorvátskom trhu sú nižšej kvality, majú nižšiu nutričnú hodnotu, často sú drahšie než napríklad produkty na nemeckom trhu. Takže moja otázka na vás je, že či plánujete podporiť úsilie pani komisárky Jourovej e, pri riešení e, diskriminačnej praxe, či to podporíte legislatívnym návrhom. Ďakujem pekne. Pesnička, ďakujem. Ďalší rečník, je pán Vanisroj. Thank you, thank you very much. Good to have the Ďakujem pekne, som rád, že je tu pani komisárka, čas beží. Budete hovoriť ešte rýchlejšie? Ja som sa chcel dostať k inému bodu. Minulé sme hovorili o vašej iniciatíve pre startupy. Ak Európu vidíte, a včera sme počuli od Svetového ekonomického fóra, že výsledok kvality eh, vzdelaných eh, ľudí v Európe. No, v tejto štúdii, ja nebudem zachádzať do podrobností, ale sme tam teda ešte vyššie. Máme 7 krajín v tej top desiatke spolu s USA, Singapurom, členovia EÚ. A vy ste teda prišli s touto iniciatívou pre startupy. Dobre, moja otázka je, že potom, viem, že nejaké iniciatívy sa teda robia, ale ten spis sa nám vlastne nedostal na program vo výbore ITRE, ne, nejak sme ho nepracovali. Potom sme sa tu zasekli, aj keď by sme boli mohli urobiť o mnoho viac e, pri tej finančnej podpore, pretože taká je klíma, kde tie startupy sú podporované v USA, Takže ako by sme premeškali ten najlepší moment. Viete nám povedať niečo o pokroku v tejto veci? Možno by sme e, sa k tomu mohli pripojiť, urobiť správu v tomto výbore, aby sme to urýchlili. Ďakujem. Thank you very much. And then our next speaker. Ďakujem. A teraz pani Zilanová. Ďakujem pekne. Ja chcem, ja chcem nadviazať na svoju kolegyňu Dianu. E, ja chcem poďakovať pani komisárke, že ste sa zmienili o správe nášho výboru o kvalite, o dvojakej kvalite, ktorú pripravujeme. Budem mať tri otázky, ktoré sa týkajú nepotravinárskeho tovaru, pretože ako veľmi dobre viete, v niektorých z týchto prieskumov, ktoré boli zrealizované, e, vych nachádza aj možno, že dvojaká kvalita by sa mohla týkať aj nepotravinárskeho tovaru a ja by som sa v tejto súvislosti vás chcela spýtať, či podporíte myšlienku spoločnej metodiky testovania, aj pokiaľ ide o iné výrobky, ako sú potraviny. Viete veľmi dobre, že Európsky parlament za týmto účelom schválil pilotný projekt, ktorý výhľav dovoz nepotravinárskym tovarom počíta, takže prvý konkrétny Prvá konkrétna otázka spoločná metodika pre nepotravinársky tovar. Druhá otázka sa týka ďalších tých oznamených aktivít. Komisia a, ktorá, s, s ktorými EVT je v intenzívnom dialogu, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu. Chcela by som sa spýtať, či aj vy diskutujete o dvojakej kvalite s priemyslom v prípade nepotravinárskeho tovaru. A tretia otázka sa týka fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinárskeho reťazca, ktorému bol daný mandát zaoberať sa dvojakou kvalitou a ktorý spada pod vás. Chcem sa spýtať, akým spôsobom sa do jeho činnosti by mohol sa zapojiť aj Európsky parlament, pretože si myslím, že Vysoké fórum hrá v tomto zásadnú úlohu a považujem to za nešťastné, že Európsky parlament stojí bokom a určite by to prispelo aj k transparentnosti celého procesu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne a za EKR e Dan Lauton. Hi, actually, uh, I apologize as well. Ospravedlňujem sa, len som pred, teraz prišiel, takže ak E, dovolíte, budem hovoriť trošku neskôr. Nie je problém. Takže Morten Ochiart. Ďakujem. Pani predsedníčka, ďakujem pani komisárka, že ste prišli medzi nás. No, je vždy potešením hovoriť po kolegyni Koraca Bild, pretože veľmi jasne e, vystupuje a môžeme naozaj plne podporiť v tom, čo povedala. E, Tiež chcem podakovať aj vám, keďže nikto iný ehm, vám asi nepoďakoval za vaše úsilie v tej e-karte. Myslím si, že ste veľmi dobre apelovali, bolo to veľmi potrebné takto vystúpiť. Mnohí z nás to počuli, po, potrebovali počuť e, tu a teraz. Mne sa zdá, že e, keď pracujeme v tomto parlamente, diskutujeme problém 21. storočia retorikou a zmýšľaním 20. storočia. A toto je problém v mnohých oblastiach, keď hovoríme o budúcnosti smernice o službách. Takže mm, musíme trošku modernejšie myslieť, musíme sa odkloniť od tých ideologických vojen, ktoré tu ešte stále máme, bohužiaľ. Takže budeme o tom ďalej hovoriť, hovorte o tom ďalej takýmto odhodlaným spôsobom, lebo je to naozaj potrebné v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. A to, čo už povedala pani Bild, naozaj kolegovia musia, tak povediať, niečo vložiť do hry. Uh, Otázka nie je o e-karte, otázka je, ako riešiť veľké problémy súvisiace so smernicou o službách a musíme byť toho súčasťou. Ja som to vyzdvihol už dnes, že máme zodpovednosť e, sledovať zmluvy a našou úlohou je zlepšiť jednotný trh a musíme si to uvedomiť. E, takže toľko som chcel povedať ako spravodajca k e-karte. Jeden zo spravodajcov. Mám jednu otázku, ktorá sa týka iniciatívy o, iniciatívy o tovare. Ja som bol spravodajcom pre Solvit a bol som veľmi spokojný s tým, že to zlepšíme, pretože tá diskusia trvala možno nejakých 10 rokov a chceme naozaj niečo urobiť. Potrebujeme jasné ambície aj na strane komisie a členských štátov Takže moja otázka je, že ako e, môžu byť členské štáty disciplinovanejšie, ambicioznejšie v tejto veci. Ja to naozaj už dlho sledujem a zdá sa mi, že jedna hlavná prekážka, pokiaľ ide o Solvit a to, ako by mal ten systém fungovať, je, že členské štáty nie sú dostatočne ambiciózne a vy, zdá sa, nemáte nástroj, aby ste ich dotlačili k tomu, aby niečo urobili. Takže čo máme, pokiaľ ide o tento nový akčný plán na sledovanie systému SOVID, najmä e, pokiaľ ide o spôsob alebo prostriedky na stiažnosti, mm, čo tam teda do toho systému zapracujete, ako budete e, teda pristúpať členským štátom, keď to nebudú presadzovať alebo nebudú to robiť tak, ako by mali. Ďakujem. A pán Štefanec. Thank you, Madam Chair. Thanks. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za informácie, návrhy a vaš, vaše nadšenie. Najmä vítam balík týkajúci sa tovaru. Súhlasím s kolegami, čo sa týka situácie v oblasti služieb, je naozaj veľký priestor na zlepšenie, ale tiež e, si teda pochvalujem ten balík o tovare, najmä pokiaľ ide o vzájomné uznávanie neharmonizovaných produktov, Myslím si, že využitie Solvit, vodou Solvit a lepšia koordinácia medzi e, orgánmi dohľadu trhu, to je ten správny krok, e, ktorým by sme mohli sa posunúť vpred. No a moja otázka je v zásade rovnaká, ako už predrečníci spomínali. Teda ak je situácia medzi orgánmi dohľadu trhu medzi jednotlivými krajinami taká, ako môže sa do toho viac zapojiť Európska komisia, pretože vidím tu priestor na zlepšenie. Európska komisia môže vstúpiť do tohto procesu a môže uplatniť rovnaké pravidlá aj na ten eh, jednotný trh. Takže aký je váš názor, ako môže komisia byť aktívnejšia v prípade sporov? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Schanveld. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. hovoriť o dvoch veciach. Jedna sa týka jednotného trhu, ale aj ďalší. Ale začnem tým jednotným trhom. Najmä komisárka spomínala 25. výročie Myslím, že veci sa zhoršujú, nezlepšujú. Ja sledujem už nejaký čas rastúci počet povinností finančných, byrokratických, administratívnych a ďalších čo môže súvisieť aj s nejakými trestnými sankciami, ktoré podkopávajú samotnú myšlienku jednotného trhu. 25 rokov po tom, čo sme začali s týmto projektom, namiesto toho, aby sme hovorili o tom, či sa približujeme, myslím, že by sme mali povedať, že sa vzdialujeme od cieľa Ľutujem, že musím povedať, že tí, ktorí kritizovali najmä e-kartu a ďalšie myšlienky komisie, opustili miestnosť. Tento návrh a mnohé ďalšie môžu byť vnímané ako kontroverzné, avšak aj prostredníctvom dialógu a rozpravy môžeme e, to odhľadať, či je to dobré alebo nie, ale ak niečo kritizujete a potom odídete, tak eh, chýba dialog a nie je možné tú druhú stranu pochopiť. Ako povedala pani Komaraca, Koraca, Build do veľkej miery tá kritika eh, často je nepriateľstvo, ktoré vyplýva z nedorozumenia, hm, z protekcionizmu, Eh, často to vidím u kolegov z tých členských štátov, ktoré zaviedli protekcionistické opatrenia. Úprimne povedané, keď bol predložený ten návrh v rámci toho balíka o službách a konkrétne e-karta, tak e, som si nebol celkom istý týmto návrhom, ale keď som si ho preštudoval, keď som si to podrobnejšie preštudoval, tak nielen tá myšlienka samotná, ale aj súvisiace nástroje, teda nielen tú myšlienku, ale aj tie súvisiace nástroje, tak som zmenil názor a podporujem myšlienku a ďalšie návrhy Takže myslím, že niekedy jednoducho treba počúvať a chápať. A nie len byť za alebo proti bez e, nejakej úvahy. Jednotný trh e, nefunguje úplne e, dobre, čo sa týka tovarov, ale aj služieb. Ak by som to ja mala povedať tak ako čierne na bielom, či máme jednotný trh alebo nie, tak by som povedal, že nemáme. Pretože to by sa viac približovalo pravde. A preto si myslím, že by sme sa mali zamerať na to, čo komisárka a komisia navrhujú. Ehm, mali by sme k tomu dať naše námety a návrhy, aby sme dokázali vypracovať nástroje, ktoré nám umožnia opätovne získať dynamiku postupného dobudovania jednotného trhu. Ostatné výbory nám veľmi nepomáhajú. Nechcem kritizovať alebo sa stiažovať, ale napríklad eh, o vyslaných pracovníkov alebo balík o mobilite alebo transport, tá doprava. Tam tie dôsledky, dopady pre vnútorný trh budú negatívne. Takže na záver by som povedal, že sa stretávame so, s, s pretekmi v kozme, Jedna z krajín, Spojené štáty, Rusko, Čína, Japonsko a ďalšie štáty, sa ho zúčastňujú týchto pretekov, ale robia to aj súkromné firmy, aj súkromný kapitál vstupuje na trh. A chcel by som vedieť, aké sú priority Európskej komisie. Pokiaľ ide o účasť E, komisie vo vesmírnych pretekoch. Ďakujem, teraz Dalton. Ďakujem, že ste mi dali čas e, na to, že sa, aby som sa zorganizoval. Mrzí ma pani komisárka, že som tu nebol od začiatku, ale mal som iné stretnutia aj. Mám otázky na vás. To sa týka balíka o tovaroch a dohľadom nad trhom. Tu mám konkrétne veci. E, máme tu ten systém národný typového schvalovania a ja viem, že vo vašom návrhu pre tovar je jasné, že táto oblasť dohľadu zostáva problémom alebo zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov, ale je tu priestor aj na EU testovanie, pokiaľ viem. Takže ja chcem pochopiť, aké sú vaše úmysly do budúcnosti budeme ďalej rozvíjať vnútroštátne systémy alebo budeme rozvíjať EU testing v oblasti e, dohľadu aj cezhranične. A potom sa chcem spýtať k fyzickej krajine, fyzickej prítomnosti firiem tretich krajín pre dohľad. Aká je analýza komisie e, vzhľadom na dopad na malé podniky, keď nepracujú cez dovozcov? Poznáte iné krajiny, kde by boli podobné systémy? A chceme opakovať to, čo majú tretie krajiny? Ak nie, očakávate, že tieto tri krajiny príjmu opatrenia voči EÚ, pretože budú vyžadovať prítomnosť európskych krajín? Je to ako keby netarifná prekážka, takže ja viem, že Dita už o tom hovorila e, v oblasti strelných zbraní. Ja chcem za nás povedať, že komisia prišla s návrhom, predložila v apríli národným experom a my sme sa dohodli, že to bude v máji a mňa by zaujímalo, ako došlo k meškaniu a ako splniť tú lehotu, je to nebezpečné to predložiť v apríli, tak to nemajú národní experti na vôbec nejakú šancu splniť lehotu. Takže veľmi radi by sme chceli vedieť, ako to funguje a ako to bude. Ďakujem veľmi pekne, Den. A teraz tu nech sa páči. Myslím, že už sme vyčerpali náš čas, tak sa obávam. Pokiaľ ide o e-karty, veľa sme o tom hovorili. A vidíte, že tu máme veľké rozdiely v názoroch. Mali by sme to brať veľmi vážne, túto pripravenosť komisie odpovedať na, našu, na naše otázky, pretože veľká väčšina problémov vyplýva z nedostatočného pochopenia významu pre e-karty pre jednotný trh. My tu sa snažíme riešiť veľký problém, najmä pre malé firmy, a to je veľmi dôležité, Takže pracujeme na tom veľmi seriózne. Mali by sme mať možno osobitné stretnutie len k tomu. Nemali by sme tomu pristupovať emocionálne, ale na základe znalosti zdravého rozumu. Takže je to veľmi dôležitý e, nástroj, dôležitá téma. A potom je tu ďalšia vec, o ktorej hovorila Nikola Dante. Je tu ďalšia vec, o ktorej si myslím, že vyvoláva nedorozumenie, je SWIP. A bolo by veľmi zaujímavé vedieť, keby sme sa od vás dopočuli, že ak pracujete na nových legislatívnych návrhoch budúcnosti, ako to bude konkrétne pomáhať, ako sa dá využiť potom tento nástroj e, informácie o vnútornom trhu. Ďakujem za tieto otázky a teraz pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. I will try to answer all of them. Pokúsim sa teraz odpovedať na všetky dotazy. <clears throat> Poprvé chcem všetkým poďakovať eh, za všetkým tým, ktorí podporujú túto e-kartu. Pre mňa je takisto veľmi dôležité si to vypočuť, že táto časť Európskeho parlamentu podporuje tento krok dopredu. Je to síce maličký krôčik, nie je to nič ambiciozne, ako neviem čo, ako nejaká hora, ale je to len taký malý krok dopredu pre otvorenie trhu, služieb, pre otvorenie ekonomických hraníc, pre služby v Európe. Za to chcem poďakovať. A samozrejme, ja sa zase zavezujem zodpovedať na všetky otázky, ktoré vás môžu napadnúť, okrem tých, ktoré som vám, na ktoré som vám už eh, odpovedala. Pokiaľ ide o tú dvojakú kvalitu, k tomu by som radšej Ehm, sa vyjadrovala takým spôsobom, že poviem variabilné zloženie, pretože veľa spolupracujeme s pani komisárkou Jourovou na tejto téme. Chcem poďakovať za váš pilotný projekt zo strany Európskeho parlamentu, pretože to doplňuje naše GRC analýzy. A samozrejme diskutujeme a pracujeme na tom, pretože na to máme mandát z rady. Prejednávame to na skupine na vysokej úrovni pre potravinový reťazec. Alebo fórum na vysokej úrovni, áno. Máme mandát tak konať v tejto skupine. Najdôležitejšie pre mňa je však to, že máme odôvodnený základ a že poznáme fakty. Naša analýza je RC, váš pilotný projekt nám pravdepodobne poskytnú odpovede na to, čo sa vlastne deje. Samozrejme, sme otvorení možnostiam podnikať aj ďalšie aktivity v budúcnosti v prípade nepotreby nových výrobkov. Takže je to takisto predmetom nášho záujmu. Áno, tie slavné prášky na pranie. účasť vo, v tom fóre na vysokej úrovni. Ak to ja chápem dobre, tak rozhodnutie Európskeho parlamentu a rozhodnutie politických frakcií bolo, že sa nezúčastníme. Nebolo to naše rozhodnutie ako komisie. Takže určite vám môžem za EP eh, povedať eh, a skontrolovať, či má Európsky parlament eh, má záujem, možno, že sa pletie, môžeme si to overiť, ale pokiaľ my máme informácie, tak Európsky parlament sa rozhodol nezúčastniť tohto fóra na vysokej úrovni. Ešte to samozrejme si overím. Pretože teraz hovorím len to, čo si pamätám. Ale pokiaľ si to pamätám, tak to bolo rozhodnutie Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o startup a startupu, toto je veľmi dôležitá téma, dôležité to je určite aj pre váš výbor. Ja stále opakujem to, že Európa nemá problém so startupmi ako takými. My máme problém so scale-upami. Ako pomôcť tým firmám rásť? Ako ich zakotviť v tej našej ekonomike, aby neodišli niekde inde? Ako ich finančne podporiť, aby zostali v Európe, aby rastli? My nemáme problém s počtom novousadených podnikov. Máme problém, alebo teda máme inteligentné mladých eh, ľudí, ktorí mm, začínajú podnikať. Sú to dorastence, ktorí vlastne zakladajú firmy, ktoré sú oveľa väčšie ako pred pár rokmi. Problém však spočíva v tom, že v okamihu, keď využijem všetky peniaze pochádzajúce z bank, z regionálnej politiky, z vládnych zdrojov a z univerzít, potom začne vlastne problém. To, čo my navrhujeme a pracujeme na tom veľmi intenzívne s našimi oddeleniami, je to, že chceme vytvoriť dvojmiliardový fond na podporu firiem, ktoré chcú rásť v Európe. Bude sa to volať Escalar a možno to vyvolá ten efekt, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Chceme ponúknuť iniciatívu tak, aby sme prilákali aj rizikových investorov, takisto aj dôchodkové fondy, aby sme podporili Skylapy v Európe. To je viac menej podobné ako fondy, ktoré, ktoré teraz fungujú v Spojených štátoch amerických, ale taký prvý pokus je eh, v Európe a Eh, záujem spodnetekateľských kruhov je naozaj značný, takže by to mohol byť naozaj prvý krok. Preto, aby sme neboli nejak tak závislí na financovaní. Je to vlastne pre tých, ktorí by chceli rásť a zároveň zostať podnikať v Európe. K tomu vesmíru. o vesmíre sa dá neustále hovoriť. To je success story v Európe. Nie každý to vie. Máme veľké programy, ako je Galileo, Kopernikus a tie nám poskytujú veľa lepšie prostriedky, ako sme vôbec rátali Galileo z daty. Na ich základe firmy v Európe zakladajú nové podniky. Kopernikus ten nám dáva úplne verné obrázky z Megula, ktoré sú použiteľné nielen pre nás, ale takisto aj pre Američanov. A tie zábery môžu firmy používať zdarma. Takže toto sú naozaj dve veľmi úspešné záležitosti. My potrebujeme udržať tieto programy, ako niektorí už možno viete, ktorých to zaujíma, my sme prijali vesmírnu stratégiu, ktorá je prvá na úrovni EU pred rokom. A v tejto stratégii máme určité priority, máme priority pre európskych lanšerov, pre ekonomické využitie údajov z vesmíru, ktoré získavame z týchto dvoch programov tiež chceme nadviazať viac na bezpečnostné ciele, pretože máme Európsky obranný fond. Tieto spolu súvisia a sú to veci, ktoré by mali začať od roku 2020 a na to potrebujeme financie. Ja sa domnievam, že robíme oveľa menej, ako by sme mali ako komisia aby sme propagovali európsky vesmírny, veľmi úspešný vesmírny program. My ako Európska únia a nie ako jednotlivé členské krajiny, ale Európska únia to je naj, druhá najväčšia vesmírna mocnosť na svete a na to potrebujeme naozaj značné finančné zdroje do viacročného finančného rámca. Pokiaľ ide o kontrolu trhu, Náš návrh sa týka približne 70. Eh, legislatívnych aktov. Týka sa to určitých tej škály produktov. Je to oveľa rozmanitejšie ako auta. Mm, ide o zloženie farieb cez eh, elektrické zariadenia, všetko možné. Takže naozaj certifikácia by mala platiť nie vtedy, keď to bude zdôvodnené, keď to bude primerané riziku. Kvalita dohľadu nad trhom je rovnako ako kvantita e, dôležitá, čiže minimálny počet testov, ale musíme dávať pozor na to, aby to nebolo tak, že len tie najjednoduchšie výrobky budú testované. Čiže budú tam dve typy schvalovania, je to veľa širšie a rozmanitejšie ako len samotné auta. Takže možno som, dúfam, teraz odpovedala na všetky vaše pripomienky. Pokiaľ som na niečo zabudla, tak eh, môžem potom eventuálne písomne vám odpovedať. A nie, ešte sú tu dve otázky. Áno. Nie som na to pripravená. Dostanete to písomne. Ďakujeme pekne, pani komisárka, za to, že ste nám zareagovali na všetky tieto otázky. Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás a my sme pripravení na to, aby sme spolupracovali aj naďalej, aby tieto iniciatívy komisie do konca legislatívneho um, obdobia sa dospeli k zdarnému koncu. Ďakujem pekne, pani komisárka.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 Okay, eh, Dobre, takže nemáme už veľa času, tak ideme rovno k veci. A to je legislatívne preskúmanie smernice o strelných zbraniach. Chcem privítať predstaviteľa Európskej komisie DG Vnútorný trh, priemysel a podnikateľstvo MSP, v roku 2016 výbor IMCO pracoval veľmi intenzívne na tejto smernici, jej revízii. Um, koncom roku 2016 sa dokončila práca na preskúmaní smernice a potom v 2017 počas rokovaní vyjednávací tým parlamentu jasne povedal, že celková dohoda závisí na dohode o vykonávacom nariadení z roku 2015 o deaktivačných normách a išlo tu aj o e, národné ekvivalenty deaktivačných noriem. My sme zodpovedný výbor a my chceme, aby komisia dodržala svoje slovy, slova, ktoré dala, sluby, ktoré dala v pléne a síce, že sa príjmú vykonávacie rozhodnutia v čase, ktoré žiadame. Chápame, že sú tu aj určité technické problémy, ako, povedal, ako sa povedalo, ale technické problémy a sú také veľké, že dochádza k meškaniu, tak komisia by to mala oznámiť štrukturovanejším spôsobom parlamentu. Parlament má právo na informácie aj o takýchto veciach, ale v tejto veci sme zažili meškania a nejaké zádrhle v hladkej komunikácii ako predsedkynia chcem povedať, že bez ohľadu na názov alebo obsah spisu, parlament očakáva vždy dobrú a, e, komunikáciu s komisiou na čas a boli by sme radi, keby relevantné výbory boli informované o aktuálnej situácii, najmä ak sa dajú prísľuby, ako bolo v tomto prípade je to pre nás dôležité, aby sme aj my mohli plniť svoju úlohu, to je sledovanie, skúmanie práce komisie a na to potrebujeme tieto veci. Teraz by som dala slovo komisii a požiadam o prvé postoje. Ďakujem. Pani predsednička, vážení poslanci, na žiadosť výboru a niektorých členských štátov posilniť legislatívu o pravidlách deaktivácie. Ako ste už naznačili v svojom úvode, komisia vydala vyhlásenie, že rýchlo preskúma tieto pravidlá a taktiež sme ukázali, že si to vyžaduje podporu expertov z výboru pre E, strelné zbranie a bez nich nedokážeme prijať tieto nové pravidla. Koncom tejto revízie sme vytvorili v júli pracovnú skupinu, lebo ste takto to žiadali. Mali sme tam e, národných expertov, expertov z rôznych forenzných odborov, ktorí by nám mohli pomôcť pri tejto činnosti. Odsúhlasili sme revidovaný text v apríli, ale žiadali 6 týždňov skúšobné obdobia, aby mohli preveriť pravidlá doma v praxi, aby sa videlo, či fungujú. Potom sme prišli s revidovaným znením v júli minulého roku. To sme predložili výboru pre strelné zbranie a potom sme pokračovali s ďalším zasadnutím 28. novembra, kde členské štáty schválili e, revidovaný implement, vykonávací akt. Tá revízia, ktorú sme vykonávali, zlepšila zrozumiteľnosť, odstránila nejasnosti, ktoré boli e, špecifikované členskými štátmi a poukázali na to aj členovia tohto výboru a ide o to, že tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky strelné zbranie, čo zvyšuje tú úroveň bezpečnosti. To, čo zostalo, bolo už s deaktivovanými strelnými zbraniami, ale komisia urobila analýzu a nový článok 10b3 je veľmi jasný a ustanovuje, že vykonávacie akty o deaktivácii, a to sa týka vykonávacieho nariadenia, sa vzťahujú na e, strelné zbranie deaktivované pred uplatňovaním vykonávacieho aktu a ak sa tieto zbranie prevezú do jednočlenského štátu alebo umiestnia na trh. To znamená, že vždy budú musieť splňať tie najčerstvejšie pravidla pre deaktiváciu. Znamená to aj opakovanú povinnosť deaktivácie tých zbraní, ktoré boli deaktivované so súčasne platnými pravidlami z roku 2015 ktoré nadobudli účinnosť 8. apríla 2016. Myslíme a analyzovali sme to, že sa tomu nedá nejako uniknúť a treba splniť to, čo je v smernici o strelných zbraniach a akýkoľvek odklon od týchto pravidiel by vytvoril vážne právne riziko a bolo by to porušenie smernice ktorá predstavuje právny základ. Popri týchto právnych aspektoch si treba uvedomiť aj cieľ, a to je zlepšenie verejnej bezpečnosti a revízia pravidel deaktivácie sa zvýšila bez, úroveň bezpečnosti týchto pravidiel Ak budú zbranie deaktivované podľa súčasných pravidiel, tak môžu byť v obehu, ale to predstavuje, aby to predstavovalo riziko e, bezpečia a ohrozilo verejnú bezpečnosť. Všetky tieto úvahy sa veľmi podrobne prebrali s expertmi členských štátov v júli na zasiadnutí výboru pre strelné zbranie a keď sme sa v novembri vrátili, aby sme to ďalej riešili a zamýšľali sa nad tým, tak členské štáty hlasovali pozitívne. Má tu kvalifikovaná väčšina 75 populácie EÚ. Sme pripravení a presvedčení a zdieľame vaše stanovisko, že Potrebujeme spoločné deaktivačné pravidlá platné pre celú EÚ, ktoré poskytujú čo najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. A je to v záujme nás všetkých mať tieto pravidlá prijaté čo najrychlejšie. A sme pripravení to urobiť čo najrychlejšie po tomto hearingu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram diskusiu. Nech sa páči, Dita. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj e, za vysvetlenie niektorých otázok, ktoré som položila. A musím povedať, že ešte stále si nemyslím, že mám dobrú odpoveď od komisie. Chcem sa vrátiť k tej otázke, čo som položila. Môžete nám jasne povedať, čo sa stane s deaktivovanými zbraniami, ktoré boli deaktivované podľa vnútroštátnych pravidel pred aprílom 2016, tie, ktoré boli deaktivované podľa súčasného vykonávacieho predpisu a aký bude ich štatút, keď budeme mať účinné nové vykonávacie nariadenie. Ak som vás správne pochopila, tak hovoríte, že všetky treba opakovane deaktivovať, ale ja mám povedať, ak je to tak správne, čo ste povedali, tak to nebol úmysel legis- zákonodárcov, keď sa preberala smernica. My sme mali úplne iný úmysel a je to v článku 10b a máte právny posudok tohto parlamentu, ktorý jasne hovorí, že tieto tri režimy môžu byť kompatibilné. To je jeden balík otázok. Druhý balík bez nejakého takého nepochopenia Jedna z obav je deaktivácia základ, podstatných častí strelných zbraní. A prečo bola komisia najprv proti tomu, aby tie essential parts boli zahrnuté do nariadenia? Nepovažujete výsledok v tejto časti za nekonzistentný, keď napríklad určité časti zbraní nie sú zahrnuté? potom deaktivácia niektorých zbraní kategórie A, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti spernici, ja neviem, granáty a podobne nové vykonávacie nariadenie ich vôbec nezahrňa. Došlo k nejakej chybe alebo je to nejaká legislatívna diera? Ďakujem. Ďakujem. Teraz Nikola. Ja by som sa chcel takisto vyjadriť, pretože kolega Sergio Koferati tu nemôže byť dnes prítomný, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá, citlivá téma, aspoň v očiach verejnosti. My sme to videli, keď sme hovorili o, alebo keď sme schvalovali smernicu parlamente a e, viete, že je to veľmi citlivo vnímané zo strany rôznych členských štátov. My sme zostali takí troška sklamaní z toho, čo sa deje, že sa vôbec nepodarilo posunúť vpred. Toto nariadenie. Ale domnievame sa, že e, je, dúfam, už najvyšší čas, aby sme toto nariadenie implementovali, aby sme si jasne stanovili, detailne, ako e, bude prichádzať k dezaktivácii týchto strelných zbraní. E, medziinštitucionálna dohoda jasne hovorí to, že zbranie musia byť dezaktivované na základe vnútroštátnej legislatívy. Mm táto smernica negarantuje adekvátnu úroveň bezpečnosti tak, e, ako to nariaduje smernica. Potom je samozrejme zrejme, že to stanovilo určitým spôsobom táto dezaktiváciu týchto zbraní. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako masovo dezaktivovať teraz všetko to, čo už uh, nebolo, aby sme to splnili, aby to nebolo nelegálne, aby to bolo už v súlade s tými mm, s tým harmonogramom. Takže ja si myslím, že komisia teda tiež s tým už rátala, že všetky tieto zbranie, ktoré boli predtým dezaktivované, ak zostávajú vo vlastníctve ľudí, ak e, táto dezaktivácia už je platná, tak ak následne potom tie zbranie boli predané, tak e, týmto spôsobom nezabezpečíme väčšiu bezpečnosť tohto systému v rámci Európy, pretože tieto zbranie, ako to aj uznala smernica, môžu vykazovať určitú úroveň nebezpečnosti to je to riziko, ktoré tu planie nad nami v súčasnosti. Takže musíme sa naozaj vyhnúť tomu, aby sa niečo takéto nestalo a veľmi rýchlo musíme implementovať eh, túto smernicu, aby nadobudla účinnosť, aby my sme sa vysmeli tým smerom, ako sme to povedali už dnes, ktorý je ten najvhodnejší. Ďakujem veľmi pekne. Podobne ako čo tu už zaznelo, parlament mal bol zjednotený pri hľadaní riešenia zbraní, ktoré boli reaktérne podľa vnútrožatných noriem, ak dosahujú ekvivalentné ciele a majú sa považovať teda ako platne deaktivované zbranie. Ako táto práca pokračuje? Máme tu na lehotu august tohto roka, potom sa budú posudzovať tieto vnútroštátne normy a vyhlásia sa za ekvivalentné ale realita, realita je taká, že podniky potrebujú efektívnu legislatívu. Ak nebudeme e, zdieľať zákony spolu zákonodarcu, to znamená, že deaktivované zbranie sa majú dať obchodovať a jednoducho neurobíme službu tým, ktorí chcú mať zbranie ako zberateľské zbranie. Mali to, malo to byť ako bezpečné a nemali byť považené strelné zbranie, takže by sme nemali stále hovoriť o tom istom a všetkých použ- e, na všetkých požať rovnaký meter. Takže by som chcela vedieť, ako bude komisia, chcel by som vedieť, ako bude komisia riešiť tento problém. A teraz prosím pani Pospišilová. E, pán Pospišil. Ďakujem pekne za slovo. Ja som si veľmi pozorne vypočul zastup prácu cov komisie, preto ja proti tomuto smernicu mám viac menej tú istú výhradu ako niektorí moji predrečníci. Ja si nemyslím, že je správne, aby sme zavádzali opätovne eh, nú deaktiváciu ten článok 10b3, eh, pretože toto môže vyvolať zbytočné nápetie. Vnímam to treba v Českej republike medzi, v rámci diskusí medzi odborníkmi, ktorí deaktivovali svoje zbranie podľa platnej právnej úpravy a teraz majú tieto zbranie vo, eh, vo vlastníctve predsedníctve opätovne deaktivovať len kvôli tomu, že bola prijatá nová právna úprava. Táto diskusia sa mi zdá byť neúplne šťastná a dúfam, že komisia za tento, eh, kvôli tomu, na tento neštandardný prístup a eh, svoje dôvody, pretože podľa predchádzajúcej legislatívy toto nebolo asi dostatočné, táto dezaktivácia a teda si myslia, že napriek tomu je treba <laughs> zasahovať do eh, súkromného života našich občanov a nutiť ich, aby realizovali opätovne dezaktiváciu týchto zbraní. Takže ako hovorím, len u nás v Českej republike sa to bude týkať približne 30 tisíc zbraní a je potrebné teda vedieť, vysvetliť ľuďom, Prečo majú opätovne urobiť to, čo už urobili podľa platnej legislatívy a um, v podstate budú mať taký pocit a majú určitého šikanovania zo strany Európskej únie a majú. Vnímajme ten uh, pohľad, pretože uh, toto môžu mnohí občania Európskej únie vnímať ako niečo, čo je nadbytočné a šikanujú. Ďakujem veľmi pekne. Komisia, stručnú odpoveď. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca pokiaľ ide o postavenie strelných zbraní, ktoré boli deaktivované v súlade s vnútroštátnou legislatívou. Viackrát ste to zazneli, nič sa nestane, tam nie je potreba deaktivácie, keď boli deaktivované v súlade s vnútroštátnou legislatívou alebo pravidlami EÚ, ktoré platia, pokiaľ tieto zbranie zostanú doma alebo na súkromnom majetku alebo kdekoľvek sú. Potreba opakovanej deaktivácie vzniká až vtedy, keď tieto zbranie sa znovu uvedú na trh alebo prevezú do iného členského štátu a to platí aj pre tie, ktoré boli deaktivované už predtým podľa vnútroštátnych pravidiel a tie, ktoré boli deaktivované podľa súčasných pravidiel EÚ, sa budú musieť opakovane deaktivovať, keď sa umiestnia na trh a prevezu alebo prevezú do inočenského štátu, keď nadobudnú činnosť nové pravidlá. Je tu ale ustanovenie, čo spraviť s tými strelnými zbraniami, ktoré boli deaktivované podľa pravidiel vnútroštátneho charakteru, ktoré boli určené za ekvivalentné, tak tieto sa potom považujú za deaktivované strelné zbranie a nebudú musieť plniť pravidla teraz uplatňované. Tu komisia posúdi pomocou expertov z členských štátov ekvivalentnosť z hľadiska úrovne bezpečnosti týchto pravidiel. Táto práca už začala. Štyri členské štáty notifikovali svoje vnútroštátne pravidlá komisie. To je Česká republika, Holandsko, UK a Španielsko. Takže včera sme mali druhé stretnutie s členský, expertmi členských štátov, aby analyzovali a porovnali v čo najväčšej miere vnútroštátne pravidlá so súčasnými pravidlami EÚ o deaktivácii a komisia v súlade so smernicou o strelných zbraniach potrebuje prijať svoje rozhodnutia o tom, či uznáva ekvivalentnosť alebo nie do polovice augusta, ak to správne počítam, 12 mesiacov po notifikácii toho, ktorého členského štátu. Potom tu boli otázky Prečo tu nie sú, povedzme, roky, rakety a granáty v nariadení o deaktivácii? My môžeme zahrnúť len tie zariadenia, položky, ktoré spadajú pod samotnú smernicu o strelných zbraniach. Rakety a granáty sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice o strelných zbraniach. Posledná otázka, ktorú som si zaznamenala, bola, prečo sme odmietli ako komisia zahrnúť essential components, zásadné komponenty do vykonávacieho aktu e, pre deaktiváciu. Pokiaľ viem, keď sa nariadenie prijímalo, pokrývalo all essential components, ktoré boli vtedy identifikované a vymedzené aj v smernici o strelných zbraniach. Dokonca sme išli ešte ďalej v tej požiadavke e, deaktivačných expertov, s ktorými sme vypracovali tieto technické pravidlá, aby zahrnuli napríklad aj e, tlmiče a deaktivačné aktivity a operácie na zásobníkoch, ktoré nie sú vymedzené ako rozhodujúce prvky smernici o strelných zbraniach, ale z bezpečnostných dôvodov experti vtedy poukázali na to, že tieto alebo niektoré z nich spadajú pod, prísne, spadajú pod vnútroštátne právo a niektoré krajiny ich považujú za zásadné E, súčiastky a tak ďalej, takže preto tieto komponenty sú, musia byť tiež deaktivované pri vstupe do krajín. Dúfam, že som takto veľmi rýchlo odpovedala na všetky vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Dita, veľmi stručne, pretože naozaj nám už e, uteká čas. Mám takú krátku pripomienku vzhľadom na to, čo som počula od pani komisárky, ale aj od vás. E, Myslím si, že ten návrh vykonávacieho predpisu je v rozpore so smernicou a chcem e, to e, naznačiť, že ak to komisia takto chce prijať, tak prekračuje svoje právomoci a preto mm, navrhnem kolegom, aby boli proti tomu e, v súlade s právomocami, ktoré parlament má, pokiaľ ide o delegované právne akty. Ďakujem. Ďakujem zástupcom komisie, e, že tu boli zodpovedali otázky, takže budeme sa zaoberať týmto procesom. A týmto končím schôdzu. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť. Pani predsednička ďakuje tlmočníkom, že ostali trošku dlhšie. Veľmi si to vážime. A e, požiadam tých, teraz máme koordinátorov, takže poprosím, aby ostatní odišli z miestnosti. Ďakujem pekne, pekne večer.